Kolegyne, kolegovia, otváram našu schôdzu. Myslím, že skutočne už by sme mohli začať. Erstens entschuldigen Sie, dass wir ein paar Minuten später anfangen. Najprv by som sa chcel ospravedlniť, že sme začali trošku neskôr, ako sme plánovali. Pred našou schôdzou bolo zasadanie koordinátorov a táto schô... to zasadanie sa nám nepodarilo včas ukončiť. Okrem toho by som sa vás chcel spýtať, či súhlasíte s programom. Môžeme teda začať našu schôdzu. Ich hätte dann unter Punkt 3 eine Anklage bod číslo 3 oznámenia predsedu. Chcel by som vám povedať, že bod číslo 13 nášho programu sa vyčiarkol, lebo príslušný kolega nie je prítomný. Dnes po obede začneme, ale neskôr, preto lebo máme plenárne zasadanie. Tam hovorím pre informáciu. A po tretie, zajtra sa uskutoční vypočutie a bol by som rád, keby sa ho zúčastnili, aby sme vedli diskusiu a v súvislosti s oznámením komisára Tajányho budeme určite viesť intenzívnu diskusiu v najbližších mesiacoch. Pevne verím, že ste si odýchli v posledných dňoch a že teraz môžeme pokračovať v našej práci. Dostávame sa k bodu číslo 4. A tu sa vás chcem spýtať, či máte k zápisnicám nejaké komentáre, pripomienky? Ak nie, tak sú schválené. Teraz bod číslo 5. Tu ide o inovačnú politiku spoločenstva a dal by som slovo kolegovi Winklerovi. Čo sa týka časového plánu a harmonogramu, musíme presunúť trošku túto diskusiu, lebo včera sa neuskutočnilo zasadanie nášho výboru. Teraz pán Winkler. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. My sme tento bod presunuli a nemám veľa času, preto musíme si to prejsť veľmi rýchlo, ešte pred hlasovaním. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegyňam kolegom za účasť, za bilaterálne stretnutia, ako aj za predložené pozmeňujúce návrhy a rozhovory. Máme tu celkovo 108 pozmeňujúcich návrhov, čo je pomerne veľký počet. Musíme sa preto snažiť, aby sme spoločne túto dôležitú tému pre rozvoj našej spoločnosti a hospodárstva, aby sme túto oblasť nekomplikovali, aby sme tam, tam nemali veľmi komplexný text, ktorý by bol ťažko čitateľný. Preto by som vám chcel navrhnúť, že v dohode, v zmysle dohody s viacerými kolegami a zjednodušenia, zmysle zjednodušenia textu by som chcel <clears throat> vypracovať určité kompromisné pozmeňujúce návrhy. Ja osobne som predložil viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z prvej výmeny názorov na našom výboru. Som zapracoval komentáre viacerých kolegov, napríklad aj sú tu také dôležité veci ako prerozdelenie rizika pri financovanie, potom pri financovaní, potom otázky, ktoré sa týkajú znalostného trojuholníka, otázky synergických efektov, indikátorov, Ide tu o synergiu medzi rámcovými programami a štruktúrnymi fondami. Potom sú tu také aspekty ako kľúčové technológie a hospodárska a sociálna pridaná hodnota, to, čo má byť vlastne tým jadrom inovačnej politiky. Potom ide samozrejme o koordináciu medzi jednotlivými relevantnými generálnymi riaditeľstvami v tejto súvislosti som predložil viaceré pozmeňujúce návrhy a určite viacerí kolegovia uznajú, že som zohľadnil ich názory. Potom sa uskutočnili aj rozhovory s ďalšími kolegami, ako s pani Merkis, ktorá žiadala o to, aby som stiahol niektoré pozmeňujúce návrhy. Chcel by som povedať, že máme tu veľmi dobrú spoluprácu a chcel by som to celé zhrnúť tak, že ide pre všetkým o to, aby sme nepodporovali iba to, čo tu už máme v oblasti inovácií a, a, a priemyslu, ale dôležité, aby sme podporili kreativitu, umožnili nové veci, aby tu bola aby si tu malé a stredné podniky mohli vymieňať skúsenosti, dôležité zabezpečiť financovanie, podporu inovácií, aby tu bol určitý manévrovací priestor, aby sa takto podporil tento segment trhu. Keďže mám málo času, chcel by som apelovať na zástupcov komisie, ktorí sú prítomní na, na našom zasadaní. Dôležité je, aby vedeli, aký je časový plán, čo sa týka legislatívy v oblasti inovácií. Innovation Act. Sú tu rozličné formulácie, ako napríklad Európsky plán pre inovácie a výskum. Toto je všetko veľmi dôležité aj z toho hľadiska, aby príslušné generálne riaditeľstva mohli spolupracovať, čo je bolo prospešné pre nás. Potom tu máme aj určitú task force a dôležité je to celé zosúľadiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pokračuje pán predseda. A teraz dostane slovo pani Merkis. Thank you. First of all, I'd like to, uh... Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať pánovi Winklerovi za dobrú spoluprácu, ako aj za kvalitnú správu. Chcela by som zdôrazniť, že to, čo potrebujeme, je dosiahnuť štruktúrálnu zmenu. To znamená, že musíme tu mať novú spoločnosť. Vieme, že bojujeme proti klimatickým zmenám, ale prečo by sme sa nesnažili dosiahnuť udržateľnú spoločnosť namiesto boja proti niečomu? Takže bolo by dobré to nejako zosúľadiť. Táto správa sa zameriava na to, že inovácie sú kľúčom pre udržateľnú spoločnosť. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa nezameriavali iba na hospodárskú návratnosť, aby sme sa nezameriavali na tento aspekt, ktorý je síce relevantný pre jednotlivé podniky, ale dôležité si uvedomiť aj, tak povedať, návratnosť pre celú spoločnosť, pre životné prostredie. V tejto správe sa veľmi dobre poukazuje na to, že je dôležité prekonať tú priepasť medzi výskumom, inováciami a trhmi lebo musíme mať také výrobky, ktoré je možné predávať. Dôležité je mať inovácie, mať zelené produkty. Prekonať túto priepas znamená aj zapojiť občanov. Inovácie môžu nielen viesť k novým pracovným miestam, ale aj k podpore kreativity a to v spolupráci s občanmi. Aby sme dosiahli inovácie, Potrebujeme mať dobré vzdelávanie, lepšie vzdelávanie, lepší systém, ktorý podporoval inovácia a kreativitu. Ja by som bola rada, keby to bol horizontálny ako aj vertikálny prístup, aby to bola koordinácia medzi členskými štátmi, medzi regiónmi, medzi inštitúciami a aj v rámci samotných inštitúcií je dôležité, aby sme mali lepší horizontálny prístup aby sme lepšie spolupracovali s komisiou, aby sa každý zameriaval na tie oblasti, v ktorých je najlepší. A na záver je veľmi dôležité sa zamerať aj na suroviny, lebo my využívame suroviny aj pre inovácie. Vieme, že to nie sú obnoviteľné zdroje, preto musíme prepojiť tie, túto, túto neobnoviteľnosť aj s inováciami. A toto mi trošku chýba v tejto správe, preto by som chcel apelovať na komisiu, aby sa zamerala práve na tieto, tieto aspekty inovácií. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Takuladis. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Winklerovi za vynikajúcu prácu. Keď sa pozerám na celú správu a e, spomeniem si to pozadie, e, spomínam si na to, že cieľom je e, sformulovať stanovisko a poskytnúť komisii istý podklad, ktorý bude použitý pri vypracovaní toho konečného nástroja. Čiže musíme mať na pamäti to, čo sledujeme. Keď sa pozrieme v tejto súvislosti na ten predložený e, návrh, tak ktorý si musíme uvedomiť, že 108 pozmeňovacích návrhov je príliš veľa. E, prezentácia pána Winklera by mala byť postačujúca. Musíme sa pozrieť na tú pridanú hodnotu pozmeňovacích návrhov, pretože musíme to spustiť, túto iniciatívu a zdá sa, že príliš často sa nezamýšľame nad tou pridanou hodnotou. My jednoducho uvažujeme len nad našimi e, vlastnými otlačkami, ktoré necháme tak povedať na, to, na tejto práci, na tomto dokumente. Nemyslím si, že tu by sme mali byť zahladení do seba, tu by sme mali myslieť na Európu. A potom ešte ďalšia vec, e, ktorá mi napadla. Minulý týždeň vo Fínsku denník, ktorý je publikovaný teda vo Fínsku, sa pozeral na tých najusilovnejších eh, europoslancov a vyhodnotil, že tí najusilovnejší europoslanci boli tí, ktorí predkladali najväčší počet pozmeňovacích návrhov, ale ja si nemyslím, že toto je správny pohľad. Tí najusilovnejší sú práve tí, ktorí dokážu eh, ukázať cestu smerom ku kompromisu. Myslím si, že pán Winkler eh, naozaj poskytol veľmi dobrý základ a myslím si, že jeho prezentácia ako taká je postačujúca a myslím si, že tí z vás, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, by mali opätovne sa nad tým zamyslieť či, a položiť si otázku, či to bude pridaná hodnota. Ja si nemyslím. Ja si myslím, že o čo viac bude tých kuchárov, ktorí budú variť tú kašu, tak bude o to horšia, tak povediac. Takže musíme e, sa zamyslieť nad tým, ako to e, zredukovať a ako sa dostať to samotnej podstate prezentácie pána Winklera. A chcel by som teda podporiť ešte v tejto súvislosti pána Winklera plne. Linda Buceková. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel prezentovať kompliment na pána Winklera nie len e, z dôvodu toho spôsobu, ako e, sa popasoval s témou inovácie. Tu sa môžem pripojiť tomu, čo povedala pani Merkis pred chvíľkou Myslím, že to bolo veľmi dobré e, načrtnutie e, toho ústredného, toho ústredného snaženia, ktoré by sme mali mať spoločne, o ktoré by sme sa mali spoločne snažiť. Inovácia ako sociálny proces v tom najširšom chápaní e, slova sociálny, a takisto vidím, že pán Winkler niektoré z tých diskusí, ktoré sme už viedli spolu, zohľadnil vo, svojej, vo svojom dokumente. Pokiaľ ide o predrečníka, tak tam mám jednu pripomienku nie, že by tam bol nejaký veľký problém, e, pokiaľ ide o zapracovanie pozmeňovacích návrhov, pretože aj tie, e, pokiaľ sa nemilím, sa nesú v duchu spolupráce a vychádzajú z tohto princípu. Krátkosti by som chcel poukázať na niektoré body, e, ktoré mi ležia na srdci a ktoré by mohli ešte vylepšiť troška správu na jednej strane je to zdôraznenie úlohy e, stredných a malých podnikov, pokiaľ ide o inováciu. Po druhé, e, musí byť daný jasný akcent, jasný dôraz e, pri termíne ekoinovácia a tam je nevyhnutné zdôrazniť efektívnosť zdrojov, vynakladania zdrojov, ako hovorila aj pani Merkis, to je veľmi dôležité. Po tretie, ide o znalostné klastre, a takisto aj o úlohu verejného obstarávania ako nástroja na podporu procesu inovácie. A posledný bod, ktorý by som tu rád spomenul, aj k tomu máme navrhovaných niekoľko pozmeňovacích návrhov a to sa týka politiky patentov, patentovej politiky. Opäť je to dôležité v súvislosti s malými a strednými podnikmi. Je to mimoriadne dôležité z nášho pohľadu, ale myslím si, že tu sme na dobrej ceste a ešte raz sa chcem vyslovene poďakovať pánovi Winklerovi za prácu odvedenú do posiaľ. Ďakujem pekne. Posledný, pán Cukalas. Musíme pozerať na hodiny a musíme to urychliť. Ďakujem pekne. To, čo prezentoval pán Winkler, to sú dobré návrhy, ktoré smerujú k takej širšie koncipovanej inovačnej politike na úrovni EÚ. Je tam dôraz aj na modernosť a na, na tie, tie na trendy súčasné tu by som rád zdôraznil, že niekoľko bodov, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, predovšetkým e, ten trojuholník a takisto súvis e, medzi inováciami a medzi e, akadémiou alebo teda univerzitnými kruhmi. Máme tu, my sme podporili iniciatívu pani Matorele, tá sa týkala iniciatív a týkala sa e, spolupráce s, s univerzitami a teda s týmto sektorom a takisto e, posledná technológií v tejto súvislosti. Toto je vec, ktorá je celosvetového významu. Takisto partnerstvo sú veľmi dôležité v tejto súvislosti, tak aby sme dokázali túto iniciatívu správne aplikovať, a to nielen vo vzťahu so zdrojmi, ale aj vo vzťahu s investíciami. Z tohto dôvodu je navrhovaný pozmeňovací návrh 60 a tu som hovoril o tom, že 100% e, programov inovačných a teda výskumných tie by mali byť e, realizované. Teda všetko celé, celé to penzum. Môže podporiť všetky inovácie, ktoré smerujú k zlepšeniu inovačného priestoru ide o neuvyhnutnú úvahu, ktorá je e, potrebná na to, aby sme správnym spôsobom realizovali túto iniciatívu a aby tam vznikala správna dynamika. Je nevyhnutné e, konať e, v takejto súvislosti, tak aby sme zaručili úspech. Ďakujem. Gut, ich bedanke mich. Ähm, damit ist dieser Tag... Ďakujem pekne, tým pádom sme uzavreli tento bod schôdze, od programu. Kolega spravodajca už nechce sa k tomu vrátiť. 8. apríla potom môžeme hlasovať. Dostávame sa e, k ďalšiemu bodu a to sú hlasovania. Dúfam, že všetci máte so sebou hlasovacie kartičky. Ja ju ešte nemám zasunutú. Čiže poprosím vás, pripravte si karty na hlasovanie a v prípade, že súhlasíte, môžeme začať. Najskôr správa pani Toja. Dlhý hlasovací zoznam. Začíname, Je toho veľa. Pay attention, uh, viele von sind. yeah, okay. If there's some from the uh, groups too much. Ich uh, komme zur Abstimmung. Prechádzame k hlasovaniu. 29. Äh, Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Uzatvorené 30. Kto je za? proti, zdržal sa, schválené. 31 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 32 za, proti, zdržal sa, schválené. 33 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 34, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené. 35, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 36 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 37 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 38 vypadáva. 39, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 40, 41, tie sú rovnaké. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 42. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 43 za, proti. Zdržal sa niekto? Schválené. 44, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. 45, kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Tým pádom odpadajú 46 a 48, čiže 49. Hlasujeme za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 50 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 51, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 52, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 53, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 54, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 55. Po častiach. Prvá časť, e, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 56. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 57. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 58. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 59. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Áno, schválené. Pýta sa ma Áno, schválené. 60 za. Pardon, 59. 59 preveríme. Kontrolujeme výsledok. Otváram hlasovanie elektronické. Hlasovanie prebieha ukončené. Výsledkom je schválenie. Dobre, v poriadku. 60, kto je za? Sú nejaké problémy? 19 proti. Pani Madovel, nemám za sebou hlasovaciu kartičku. Ja hlasujem proti. Pardon. Dobre, 20 proti, ale nič to nemení na výsledku. 60. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 61. Za? Proti? Zdržal sa? Schválené. 62. To je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené 63. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 64. Áno, po častiach pán Rode požadoval. Takže prvá časť, 64. E, Kto je za tú prvú časť? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 65 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 66, kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. Dostávame sa k 71. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 72. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 73, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 74, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 75, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 76 za. Proti? Zdržal sa? Schválené. Čiže 78, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, schválené. 79 za, proti, zdržal sa schválené. 80, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené. 81 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 82 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 83, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa. Schválené. Kompromis 3, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 92, kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. 93, za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 94, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Nie, 95 odpada. 96 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 97 za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 98, kto je za? proti, zdržal sa niekto, schválené. 99, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 100, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 101 za, proti, zdržal sa niekto. Schválený. 103, kto je za? teda, ešte raz, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Schválený. 104, za, proti. Zdržal sa. Schválený. 105, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Schválený. 106, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 107. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválený. 108. Nie. 109. Ten tiež odpada. 110. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválený. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnutý. Skontrolujeme. Kompromis 4. Kontrolujeme. Kompromis 4A. Tak ešte. Ospravedlňujem sa, vraví pán predseda. 4A. Od teda traja eh, z eh, ľudovcov tých bol príliš, príliš teraz ľudovcov, o troch viac. Konec hlasovania. A ešte plus uh, pani Marvel. Aha, nie, dobre, to je jasné. Väčšina za. Kompromis 4B. Odpada. Chichester? Charles? Pán predseda, to, čo zobrazuje monitor, e, tam sú len výsledky číselné, čísla, čísla plus. E, nedostávame plnohodnotnú informáciu na tých monitoroch. Mohli by ste to nejak e, zmeniť? Ja sa chcem pozrieť aj na výsledok toho minus, minus koľko bolo. Pardon, 29 plus 2 bez kartičiek, to je 31 za, 20 e, proti. V poriadku? To znamená CA4B, ten je vybavený tiež, kompromis 4B. 116, kto je za? Kto je za 116? Nikto? Ešte raz, 116 za. Proti. Zdržal sa niekto, schválené. 117, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 118, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 119 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 120 za. Proti zdržal sa schválené, 121 za, proti, zamietnuté. Dostávame sa k úvodným ustanoveniam. Jednotka. Návrh 1. Kto je za? 121, či môžeme preveriť. Dobre, 121 eh, preveríme, samozrejme. 121 poprosím, ešte raz, elektronicky. 121 elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 30 za, 19 proti. Schválené. Jednotka, kto je za? proti, ešte raz poprosím tých, ktorí sú za jednotku, proti, zamietnuté. Dvojka, kto je za? Kontrola, jednotka, dobre. Kontrolujem jednotku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 27, 20, 27 v prospech návrhu, čiže schválené. A to vrátanie tých, ktorí nemajú hlasovacie kartičky e, v poriadku, čiže plus, dobre. Schválené. Dvojka. Áno, dvojka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Trojka odpadá. Štvorka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Peťka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté? O, dobre, skontrolujeme, preveríme. Peťka. E, hlasujeme. Konec hlasovania. Zamietnuté. 21, 27 proti. 6, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Schválne. 7. Kto je za? Kto je proti? Zdrhol sa niekto? Zamietnuté. 8. Kto je za? Proti? Skontrolujeme. Čiže osmička. Kontrolujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Nie? O jedného z EPP naviac. Dobre, osmička, koniec hlasovania. Zamietnuté. 9, kto je za? Proti? Schválené. 10 za. Proti. Zdržal sa. Schválené 11 za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené 12 za. Proti zdržal sa schválené, 13 za, proti, zdržal sa niekto schválené, 14, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené, 15, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené, 16, kto je za, proti, Zdrhol sa niekto. Schválené. 17 za. Proti. Zdržanie. Skontrolujeme. 17. Otváram elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania. O jedného ZPP naviac. Dobre, koniec. Výsledkom je zamietnutie 18, ktoré za kto je proti? Zdržal sa niekto schválené. 19 za. Proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. 20 za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. 21, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté takisto, 22. Dobre, 21, ak preveríme. Otváram hlasovanie. Koniec, v poriadku? Koniec. Opäť máme jedného z eh, ľudovcov naviac. Koniec. Áno, jeden z ľudovcov opäť. Teraz je to v poriadku, zavret, uzavreté koniec hlasovania a schválené. 22. Kto je za? 22. Za. Proti. Zdržal sa nikto Schválené. 23. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 24. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 25. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 26. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 27 za, proti, zdržal sa. Schválené, 28 za, proti, zdržal sa. Schválené. Envy, teraz sa dostávame k stanovisku Envy. Všetko je to samostatne. Dobre, jednotka od Envy. Schválujeme. Proti. Ešte raz poprosím. Kto je za? jednotku Envy. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. Dvojka. Tá odpadá. Trojka. Trojka Envy za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Peťka teraz. Posledná veta. Len teda posledná veta peťky. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. Deviatka kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené 10, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Desiatka, skontrolujeme, skontrolujeme, NV10, preveríme. Opäť tu máme o jedného z lovcov. Viac. Dobre, koniec hlasovania a schválené. Čiže desiatka schválená. 15. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto schválené. 18 za. Proti? Zdržal sa niekto schválené. 20. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto schválené. 21 odpadá, 22, kto je za, proti, zdržal sa niekto schválené, 23 za, proti, zdržal sa schválené, 24 odpadá, konečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Áno, opäť, e, jeden naviac. Áno, jeden z EPP. V poslednom momente, v poslednej chvíli. Dobre, koniec hlasovania. A schválené. Ďakujem a gratulujeme. Ďalšia časť, e, Lena Ek. Ďalšie hlasovanie. Opäť niektoré veci, ktoré budeme treba rozhodnúť. Začíname. Jednotka, kto je za? proti, zdržali sa, schválená. NV11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, Schválená. 37 za, 37 a 38 spoločne to je za, proti, zdržali sa, schválené. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV13, takže sedmička opravuje sa pán predseda, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. NV13 za, proti, zdržali sa, Schválené. Teraz 41 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 42 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 43 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 2 za? Proti? zdržali sa, schválené. Ďalšie návrhy odpadajú. Teraz NV16, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10, za, proti, zdržali sa, schválené. 52 za, proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, Zdržali sa? Schválené. 12 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 7 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 13 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 56 po častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť. Za. Aha, to odpadá. Druhá časť odpadá. Ďakujem pekne. A teraz 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Klod. nemali by sme hlasovať aj o NV 20, keďže 56 prešla? Aha, aha. Dobre, máte pravdu. Ďakujem pekne. Áno, áno, áno, máte pravdu. Takže NV 20, o nej musíme hlasovať. Teraz kto je za? Proti? Zdržali sa? Radšej si to overme. NV20 Otváram hlasovanie. A dvoch členov za IPP e tu máme navyše. Dobre, teraz to poriadku, končím hlasovanie. A vidíme, že je to schválené. 15. To sme už mali, že? Teraz NV22. Kto je za? proti, zdrželi sa, schválené, 16 za, proti, zdrželi sa, schválené. Teraz 17 za, proti, zdrželi sa, schválené, 18 za, proti, zdrželi sa, schválené, kompromis 6 za, proti, zdrželi sa, schválené, teraz 20, kto je za, proti, Držali sa, schválené, 21 za, proti, zdržali sa. Dobre, radšej to overíme. Mám pocit, že sme to schválili, radšej to overme, 21. Budeme hlasovať elektronicky. Dobre, končím hlasovanie. Takže bolo to schválené NV2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, NV3, kto je za, proti, zdržali sa. No, mal som pravdu, keď som to dopredu povedal, že to bude schválené. Dobre, teraz NV4, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis 5, kto je za? Kompromis 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5, kto je za? Proti? Zřeli sa? Overíme. Overíme si peťku. otváral masovanie. EPP, once more. Dvoch členov za EPP to máme navyše. To už teraz v poriadku? Ešte nie. No. One EPP too much. Ešte jedného tu máme navyše. Teraz to v poriadku. Končím hlasovanie a vidíme, že to schválne. Takže to bola 5 a teraz 33. Pardon, 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. NV 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overme si to radšej. NV8 si overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A schválené. NV9 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté druhá časť. Aha, to už je, to už je vybavené. Prvá časť, dobre, overíme si. NV9, prvú časť. Otváram hlasovanie. Končím. A schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Držali sa? Zamietnuté NV10 za? Proti? Overíme si. Takže NV10 si overíme. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Takže hlasujeme elektronicky. Dobre, končím hlasovanie. Dvaja členovia z EPP sú to navyše. Teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz sa dostávame k bodu číslo 8. Gratulácion. Samozrejme, gratulujem všetkým spravodajcom, to gratulujem už vopred, tak si potom ušetríme čas. A teraz správa Rivázy, bo číslo 8 a hneď kto sú hosi s osmičkou. Kto je proti? Zdržali sa. Schválené 39 odpadá, 40 kto je za? Proti. Zdržali sa. 9, 9, Zustimmung. Teraz deviatka, kto je za? Proti? Zdržali sa, schválené, 10, za, proti, zdržali sa, schválené, 41 ako doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 11 za, proti, zdržali sa, schválené, 12 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa schválené, 42 za, proti, zdržali sa schválené, 14 odpadá, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa schválené, 17 za, proti, zdržali sa schválené. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 18 za, 18, kto je za? Ešte raz to zopakujeme, 18 za, proti, zdržali sa. Dobre, overíme si to. Takže 18. Stále tu máme dvoch členov za EPP navyše. Teraz to v poriadku, končím hlasovanie. Schválené. Teraz 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 20 za? Pro, proti? Zdržali sa? Schválené. 44 ako doplnenie. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené, 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. 48 ako doplnenie 47, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalšia návrh teraz 24, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, 49 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 25 za, proti, zdržali sa schválené. 50 ako doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 51, ďalšie doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 52, ďalšie doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 53, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 54 za, proti, zdržali sa, schválené. 55 za, proti, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 56, to nie, teraz kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa, Schválené. 28. v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. 28. prvá časť, radšej si to overíme. Otváram hlasovanie. Jeden člen za EPP je navyše. Teraz to v poriadku, končím hlasovanie schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Teraz 58. Áno, hlasujem 58. Kto je za? Alebo to odpada? 58. Odpadá. Dobre, teraz 29. Máme tu 5 častí. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, za? Proti. Zdržali sa? Schválené. Tretia časť, za? Proti. Zdržali sa? Schválená. Štvrtá časť, za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Chcete overiť? Dobre, asi to bude lepšie. Štvrtú časť si overíme. Otváral masovanie. Stále jeden člen za EPP je navyše. Teraz sme v poriadku, končím hlasovanie. Zamietnuté. Piatá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 30 dvoch častiach, teraz prvá časť, to je za. 30 prvá časť, to je za. Nikto? To asi nie. 30 prvá časť. Á, ďakujem pekne. Kto je proti? Chcete overiť? Dobre, takže prvú časť v rámci 30 si overíme. Končím hlasovanie. Teda hlasovanie. Vidím, že tu jeden člen za IPP e je stále navyše. Teraz to v poriadku. Končím hlasovanie. Schválené. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz 60. Kto je za? Proti? Zdrželi sa? Schválené 61 za? Proti? Zdrželi sa? Schválené. Paniek? Čo sa týka 59 odpada, ak je 30 schválená, ale časť 30 nebola predsa schválená lebo za jednu, jedna časť tam sme boli za, pri druhej proti. Áno, tento problém sme už svojho času mali a bolo mi povedané, že tá prvá časť je tá hlavná časť. Takže takto sme postupovali. Je to pre vás v poriadku? Čo hovorí spravodajca? Súhlasíte? Súhlasíte, aby 59 odpadla? Dobre, tak, tak je to v poriadku. Teraz teda 61. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 62 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 63 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 64 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 65 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Zamietnuté. Očividne máme nejaké problémy s tlmočením, alebo nie? A takže nie nakoniec. Dobre, takže môžeme pokračovať. 31, kto je za? 31 za, proti, zdržali sa schválené, 66 za, proti, zdržali sa schválené, 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa, schválené, 33 za, proti, zdržali sa, schválené, jednotka za, proti, zdržali sa, schválené, 34 za, Proti? Zdržali sa schválené. Dvojka. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 35 ako doplnej dvojke. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 36 odpadá. Teraz návrh číslo 3. Kto je za? Kto súhlasí s trojkou? Proti? Takže ešte raz. Číslo 3. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Schválené. 37 odpadá a teraz až sa dostávame k 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 7 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujem elektronicky, nech sa páči. Hlasujte. Vidím, že dvaja členovia z EPP sú tu navyše. Ešte stále jeden. Takže stále ešte jedna máme navyše. Ďakujem, končím hlasovanie. A je to schválené. Ďakujem pekne. A teraz Ďalší bod. Áno, Gratulujem. samozrejme, gratulujeme. Takže teraz štyrka, kto je za? Ďakujem pekne, proti. Zdržali sa, schválené. 19 za. Proti. Zdržali sa, schválené. 5 za. Proti. Zdržali sa, schválené. 20 za. Proti zdržali sa schválne, 21 za, proti, zdržali sa schválne, 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 23 za, proti, zdržali sa Schválne. 24 za, proti, zdržali sa Schválne. 25 ako doplnenie, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 6 odpadá, teraz 26, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 7 za, proti, zdržali sa schválené, 27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 v dvoch častiach. Teraz prvá časť, to je za. Proti. Zdržali sa schválená. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 9 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 10 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11 za. Proti zdržali sa schválené, 12 za, proti, zdržali sa schválené, 28 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, proti, zdržali sa schválené, 13 za, A, 14 opravuje sa pán predseda. Takže 14. Kto je za? Proti? Overíme si? Dobre, overíme si 14. Otváram hlasovanie. Končím. A máme tu výsledky a vidíme, že to bolo schválené. Jednotka, kto je za? Proti? zdrželi sa schválené. 15 za. Proti? Zdržali sa schválené. 16 za. Proti? Držali sa? Schválené. Dva. Kto je za? Proti? Overíme si. Dobre, overíme si dvojku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Takže dvojku sme schválili. Teraz sa dostávame k 17. hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18. ako doplnenie, kto je za? Chcete niečo povedať? Nemáte tlmočenie? A Očividne nemáme tlmočenie do angličtiny. Sú nejaké problémy? Mm. Skúsim ešte raz. Teraz máte tlmočenie? Teraz to v poriadku? Výborne. Som upokojený. Kolega mi rozumie, čo hovorím. Ešte niečo? Prepačte, mám otázku k predchádzajúcemu hlasovaniu. Myslím si, že tam to bolo 17 proti 16. A sú nejakí kolegovia, ktorí hlasujú bez kariet, alebo každý hlasuje s hlasovacou kartou? Lebo mám taký pocit, že ten výsledok by asi mohol byť iný, ak by tam bol niekto, kto by hlasoval bez karty, ale ak ste si ho, pán predseda, nevšimli. Takže to je moja otázka na vás. Hm, ďakujem pekne za túto pripomienku. Vychádzam z toho, že ak sa nikto nehlási, že hlasuje bez karty, tak ten výsledok, ktorý vidím, je ten, ktorý platí. Tí kolegovia, ktorí nemajú kartu, sa musia hlásiť pri každom hlasovaní. Nemôžem ja sa pýtať po každý krát. To nebolo možné. Takže ak hlasujeme a niekto hlasuje bez karty, tak musí mi to pri hlasovaní oznámiť, lebo ja nemám možnosť eh, mať o tom prehľad. Takže ešte tu nejaký problém? A pani Madurel? Ja mám eh, jednu otázku na sekretária teda či bol dostatočný e, počet e, hlasovania zo strany socialistov počas tohto, počas tohto hlasovania? Či hlasovalo dosť socialistov? Takže či tam bol dostatok socialistických hlasov, to sa pýtate? Alebo príliš veľa? Takže ako to bolo? Či veľa, málo, dostatočný počet? Chcem povedať, že keď hlasovanie nie je menovité, tak akurát môžeme vedieť, či je nejaká skupina, ktorá má príliš veľa hlasov, ale nevieme povedať, či je nejaká skupina, ktorá využila menej hlasov, než koľko má k dispozícii. Gut, also das ist wichtig. Wir können... Dobre, toto je dôležité. Elektronicky môžeme zistiť, či je príliš veľa členov, ale nikdy nemôžeme zistiť, či je príliš málo. Preto moja prozba, to, čo povedal Charles, Charles, to je správne, ak niekto chce hlasovať bez karty, musí mi to po každý krát oznámiť. Skutočne. Lebo ja nemôžem teraz všetko držať v hlave, to je bolo príliš veľa. Ja musím dávať pozor, predsa aby som nespravil chyby, takže... Pani Maduro, nech sa páči. Jo, eh, prezidente, stoj... Ja hlasím, hlasujem stále bez karty, ale hovoria mi, že máme dostatočný počet Eh, kart eh, k dispozícii, čiže, alebo kariet, čiže socialistická skupina je kompletná, ale so mnou rátajte, keby to náhodou niekedy e, zlyhalo, pretože vždy hlasujem bez karty. Ak, ak som ako hlas navyše, tak v poriadku, ale ak nie, tak so mnou rátajte. Takže to, čo nám povedal kolega Giles, tak to musíme skutočne zohľadniť, áno, lebo v určitých sporných otázkach by to mohlo byť rozhodujúce. Dobre, ale teraz už jednoducho to mám za sebou. Dobre, bod číslo 3, ak súhlasíte. A pardon, 18 ešte. Ďakujem pekne. Takže 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Chcete overiť? Dobre. Overíme si to, je to lepšie. 18. Nech sa páči. Hlasujte a vidíme, že dvoch poslancov EPP to má navyše. Možno by ste ich mohli požičať nejakých členov. Ale vás pán karty. A, nie, nie. Dobre, končím hlasovanie. 20, 30 a pani Maduro bola za alebo proti. Proti, to nič nemení, takže je to zamietnuté. Teraz trojka, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Nech sa páči. Za EPP to máme v poriadku z hľadiska počtov. Výborne, končím hlasovanie. A je to schválené. Gratulujem spravodajcovi. Teraz bol číslo 10 der Abstimmung. Lieber Mann, das dauert aber Wir sind heute nicht schnell. To nie je posledné hlasovanie. Musíme hlasovať. 54, 55, nein, 55, 53, 3. 55, 53, 63 v bloku. Kto je za? Kto je proti? 203 takisto. Kto sa zdržal? Schválené. E, blok 55, e, 54, kto je za? 55, 45 kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? E, zamietnuté. 56, kto je za? Skontrolujeme? 55 až 45. Tento blok bude opäť preverený elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec. 20-28 proti, Madurel tiež e, proti, 20-29, e, e, čiže zamietnuté 56, kto je za, proti, zdržal sa schválené, 57 za, proti, zdržal sa niekto schválené. Teraz blok 58, 59, 60, 150, 151, 153, 154, 155. Spolu hlasujeme, to mám rád, hovorí pán predseda, za. Proti Zdržal sa niekto? Schválené. 61, kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Hlasovanie po častiach. 62, prvá časť, to je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené teraz blok 2, 3, 4, 29, to je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 156. To je za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 5. To je za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 67. To je za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 68. To je za. Proti Zdržal sa niekto? Schválené 69, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené 70, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené 71, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené 72, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté 73. Áno, 73, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 6, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 75 za. Proti? Nie, 74 mierny protest, ale nie, 75. Takže 75 schválená. 76, 77 e, bloku. To je za. Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. 78, to je za. Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. 79, to je za. Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. Osmička, kto je za? proti, zdržal sa niekto schválené, 80 za, proti, zdržal sa niekto schválené, 9 za, proti, zdržal sa niekto schválené, 81 za, proti, zdržal sa niekto schválené. 82, 93, 105 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 83, kto je za? To je proti? Skontrolujeme. 83 kontrolujeme. Elektronicky otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 84. Nie. Odpada. Nie, predsa 84. Hlasujeme za. Proti. Nie, nie, nie, nie, nie, nie neodpadá. Čiže 84, ešte raz poprosím. 84, kto je za? Kto je proti? O, preveríme. Poprosím preveriť. Hlasujeme. Koniec hlasovania a výsledok zamietnuté. 85 za. Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. 10 za. Proti. Zdržal sa schválené. 86 za. Proti. Zdržal sa schválené. 11 za. Proti. Zdržal sa schválené. 87 za. Proti Zdržal sa. Schválené 90 za. Proti. Zdržal sa. Schválené 91 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 92, to je za. To je proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 94 za. Proti. Zdržal sa niekto schválené. 96, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Ja tam sa nehlasuje 97, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 98, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 12 za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválne. 99 za. Proti. Preveríme. 99 preveríme. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Stovka a 101 spoločne za. Proti Zdržal sa niekto? Schválené. 102 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 103 za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 104 za. Proti Zdržal sa niekto. Schválené. 106, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 107, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 108, to je za? Proti? Schválené. Ja ešte som to na zdržanie. Dobre schválené, každopádne 15 za, proti, zdržal sa niekto, preveríme, 15, kontrolujeme, nie som si istý, robí pán predseda, hlasovanie otvorené koniec a výsledok zamietnuté. 109, kto je za, proti, Zdržal sa niekto? Schválené. 111. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 112. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 115. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 116. Nie. 118. Kto je za? proti, zdržal sa niekto, schválené. 119 a 142 a 89 a 88 spoločne v bloku. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 121, kto je za? Stiahnuté? Nie. Nie. 121 nie. Ostáva. 121. Kto je za 121? Kto je teda za? Kto je proti? Zdrav sa niekto schválne. 123. Kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. 17. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 124, kto je za? Proti? Zdržal sa? Niekto schválené. 18, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 19, kto je za? To je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 20, kto je za? Proti? Zdržal sa nikto? Schválené. 126 za. Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. 127 za. Proti. Zdržal sa niekto? Schválené. 23, kto je za? Proti. Zdržal sa zamietnuté. 128 ako doplnok, kto je za, kto je proti Zdržal sa nikto, schválame. 129 to odpada. 130 len druhá veta. Áno. tridciatka, celé, celá, to je za, to je proti, zdržal sa niekto schválené. 22, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 23, za, proti, zdržal sa niekto schválené. 132 za, proti, zdržal sa niekto schválené. 24 za, proti, zdržal sa niekto schválené. 133, druhá veta, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto schválené. 134 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 136 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Nie. Tak 47, kto je za, ešte raz 47, 52, 146, 147, 139 bloku, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené. Toto ďalej odpada, odpada, odpada. 143, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 26, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 144 za, proti, zdržal sa niekto schválené. 148 za, proti, zdržal sa niekto schválené. 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, 28 za. Preverme. 27, áno, preveríme. Dobre, 27 preveríme v poriadku. Otváram hlasovanie. Koniec. Zamietnuté. 28, to je za? Proti? Zdržal sa niekto? schválené. 152 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 157 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 158 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 159 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 160 za, proti, Zdržal sa niekto? Schválené. 161 za. Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 32. Doplnenie. E, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 33. Tá je vybavená. 34. To je za? Proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté 35, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené 36, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 163 ako doplnenie, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. ...174, myslím, ako ďalší návrh. 174, áno za. A zabudol som. 167. E, Ďakujem pekne za upozornenie. 167, na to som zabudol. Bohužiaľ, mimo mikrofón. Rečník. Trošku je tu zmetok, pokiaľ ide o tlmočenie. Ak e, preskakujeme, pretože pozmeňovacie e, e, návrhy proste odpadávajú, tak tlmočníci ako keby nestíhajú v španielskej kabíne už preskočiť na ten ďalší návrh, tak chcel by som ich poprosiť, aby, aby trošku sa poponáhľali, možno, že nie iba v španielskej, ale aj v tých ostatných kabínach. Socialistická koordinátorka tiež prikyvuje, takže predpokladám, že aj v iných kabinách to bude, takisto chcela, no, chcem teda iba poprosiť tlmočníkov, aby stíhali, aby stíhali hovoriť správne tie čísla, keď sa tam nejaké pozmeňovacie návrhy, keď tam odpadávajú, aby rýchlo prešli na tie ďalšie. Dobre. No, doposiaľ som sa vyhýnal takému nejakému zdlhanému procesu, alebo sa pozerám na tieto hodiny, ale môžem každopádne vždy prečítať aj ten návrh, ktorý odpadáva e, nemusím to robiť, bude to namáhavejšie, bude to ale trvať dlhšie, keby mám prečítať každé jedno. Dobre, 162, 164, 166 odpadajú, pretože sú buď vybavené, alebo sú identické, rovnaké. 167 o tej musíme hlasovať, pretože to je doplnenie. Súhlasíme, kto je teda za 167? Pokúsim sa ešte raz. Dobre, možno, že som príliš rýchly teraz. Ospravedlňujem sa. Dámy a páni. 167 ešte raz za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 168, 169 nie je nutné hlasovať. 170 ako doplnenie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 172, 173, tie odpadávajú. 174, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 171 ako doplnenie, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 175, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 176 za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 177 za, proti, zdržal sa niekto. Schválené 178, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Schválené 179 za, proti, zdržal sa niekto. Schválené 180 za, proti, zdržal sa niekto Preveríme. 180 preveríme. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 181 stiahnutá, 182, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 183, kto je za. Proti zdržal sa niekto, zamietnuté. 184, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 38 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 185, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 187, kto je za, Ospravedlňujem sa. 186 je e, identická, nemusíme o nej hlasovať. 187, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 188, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 189, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 190, kto je za? Proti Zdržal sa niekto? Preveríme. To je istejšie, 190. Kontrolujeme, hlasujeme elektronicky. Koniec. Zamietnuté. 191, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Ešte raz. 191, za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 192 za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 193 kres za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 194 sa nehlasuje. Identická. 195 kres za. Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. No, preverme. 195 elektronicky, kto je za? Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A zamietnuté. 40 za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 41, kto je za? Proti? Zdržal sa. Schválené. 196. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 42. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 197. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto. Schválené. Nie je dobré. Môže byť, že to bolo zamietnuté. Takže elektronicky otváram hlasovanie. 197. 197. Ako doplnenie dodatok. E, Konec. Takže áno, zamietnuté. Ďakujem pekne. Za upozornenie 198 za proti Zdržal sa niekto? Ten istý problém? Poprosím, preveríme elektronicky. Tak to bude jednoduchšie. 198. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 43. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 199 za proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 200, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schvá, pardon, zamietnuté. 201, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 202 za, proti, Zdržal sa niekto schválené. 204 za. Ešte raz 204, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 205 za. E, proti. Zdržal sa. Schválené. 206 za. Proti. E, proti. Zdržal sa. Schválené. 207 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 208 a 44. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. Jednotka. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 46. Kto je za? Proti Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 48, to je za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 49 za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 50 za? Proti? Zdržal sa niekto? Schválené. A konečné hlasovanie. Záverečné. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to teda schválené. Ďakujem pekne. Merci. Správa pani Carela. Samozrejme, ešte gratulujem spravodajcovi a dostávame sa ďalšej správe. A pani Cavela by sa chcela ešte vyjadriť. Mr. Chairman, I had the last... Pán predseda, mala som tu Ehm, návrh na poslednú chvíľu zo strany socialistov. Je to kompromis číslo 7. 4b. Je to vlastne ten istý význam, ako povedný návrh, ale lepšie naformulovaný a odporúčila by som, aby sme teda akceptovali tento návrh. Ja vám ho prečítam. 4b socialistický návrh. Er- Mohli sme to potom spraviť eh, vtedy, keď sa dostaneme k tomu príslušnému bodu? Možno to bol asi lepší postup, keď sme to spravili pri tom bode, ktorého sa týka. Dobre? Potom prosím vás sa prihláste. A teraz sa dostávame ku kompromisu 1. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 2. Za? Proti? zdržali sa, schválené, kompromis 3, za, a prepačte, bod 7 som preskočil, teraz návrh 7, za, proti, zdržali sa, nehovorím o kompromise 7, ale návrh 7. Dobre zamietnuté. Teraz kompromis 3. Za. Proti zdržali sa, schválené. Kompromis 4, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 12, za, 12 za. Kto je za 12? Proti? schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz ďalšie návrhy odpadajú, 20, 25, 24 a teraz kompromis 7. A pani Cavela má slovo. Nech sa páči. Kompromis 7. The new Thank text. You, Ďakujem, pán predseda. Takže nový text je nasledovný pripomína dôležitosť súčasných rokovaní pre, v oblasti eh, voľného obchodu a pozbudzuje eh, USA a členské štáty EU, aby pracovali na harmonizácii svojich stanovisk v kontexte rokovaní VTO. Pochopil som to tak, že pani spravodajkynia Cevela navrhuje teda toto, takúto úpravu k tomu pozmeňujúceho návrhu. Dobre? Súhlasia ostatné politické skupiny? Dobre, takže hlasujem o tom novom pozmeňujúcom návrhu 7. Kto súhlasí s týmto novým pozmeňujúcim návrhom? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre. Teraz kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz sú tu ďalšie návrhy. Viacer návrhy odpadli a dostávame sa k návrhu 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 26 za? Proti? zdržali sa, schválené, 28 za, proti, zdržali sa, schválené, 31 za, proti, zdržali sa, schválené, 32 za, proti, zdržali sa, schválené, 33 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz záverečné hlasovanie, hlasujeme elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Closed. Končím hlasovanie a máme tu výsledky, ktoré sú jasné. Schválené výborne. Gratulujem pani Cavela. A ďakujem pekne aj za to, že sa vám podarilo zhrnúť viacero návrhov dokopy. Skutočne srdečná vďaka. A teraz ďalší bod. A je to konkrétne bod číslo 12. Dobre, takže som sa už zorientoval, 12. Ide tu o bulharskú jadrovú elektráreň. Spravodajkne pani Harms, poprosil by som kolegyňa a kolegov, aby tu bolo ticho, aby mohla pani Harms vystúpiť so svojím svojim príhovorom. Samozrejme, dôležité, aby sme všetci počúvali. Takže pani Harms, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám dojem, že váš apel na to, aby tu bol pokoj, nebol dostatočne vypočutý, Okay. Ešte raz poprosím všetkých ho ticho, aby mohla hovoriť iba pani Hans. Takže dnes diskutujeme o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa týkajú správy, kde ide o odstavenie reaktorov Kozloduj. Tu ide o to, že v zmysle prístupovej zmluvy sa mala odstaviť táto jadrová elektrárna, kde to finančné prostriedky, ktoré vypláca, vypláca v tejto súvislosti Európska únia. Viedli sme mnohé diskusie na úrovni nášho výboru, ako aj s tieňovými spravodajcami a nechcem sa nejako zahlbiť do detajlov tejto správy, chcela by som ale zdôraziť nasledovné. Ešte raz by som chcela povedať, že naša politická skupina je celkovo toho názoru, že bolo správne, aby Európska únia potom, ako sa schválilo vyradenie blokov 1 až 4 jadrové elektrárne Kozloduj, potom ako sa podpísala prístupová dohoda, je teda správne, že Európska únia sa zaviazala, že sa bude podielať na, na, na nákladoch, ktoré vzniknú v tej súvislosti. Podľa môjho názoru Zatiaľ tejto súvislosti nebol vyplatený, nebol vyplatený nejaký veľký finančný objem z Bruselu do Bulharska a chcela by som využiť tento okamih na to, aby som povedala vlastne, koľko prispela Európska únia spoločne na to, aby sa spolupodielala na nákladoch odstavenia. Je to finančnú podporu, ktoré, ktorú dostalo Bulharsko tá pomoc bola pomerne značná. Od roku 1999 do roku 2003 sa vyplatilo 155 miliónov eur. Od roku 2004 až do roku 2006 to bolo 185 miliónov eur a od roku 2007 do roku 2009 to bolo 210 miliónov eur. Takže celkovo až v tejto tranži, o ktorej budeme rozhodovať, sa vyplatilo 550 miliónov eur. A to bola podpora zo spoločného rozpočtu. Tieto finančné prostriedky išli do Bulharska. A chcela by som povedať ešte raz, keďže, keďže o tom diskutovali veľmi intenzívne tieňoví spravodajcovia, napríklad kolega Ransdorf mi vôbec nechcel veriť. Musím povedať, že týchto 550 miliónov eur že zodpovedajú prístupovej dohode, tak to boli vyplatené. A tá suma, o ktorej hovoríme dnes a o ktorej budeme hlasovať, o ktorej sa bude hlasovať aj na pléne, to je ešte dodatočná dobrovoľná platba, ktorá nespadá pod tie platby, ktoré súviseli so zmluvou. Tá tranža, ktorá sa týka odbie 2010 až 2013, a ktorú vyplatí Brusel Bulharsku. Tu ide o 300 miliónov eur. Takto to navrhla komisia. A ja ako spravodajkynia som od začiatku hovorila, že túto sumu považujem celkovo za primeranú. 180 miliónov eur z toho sa majú zaplatiť na účely odstavenia, tak toto plánovala komisia, ale ide tu aj o odpadové hospodárstvo, nakladanie s jadrovým odpadom, je dôležité, aby sa investovalo do, e, do, do toho, aby sa vybudovala príslušná infraštruktúra na uloženie tohoto odpadu. Čo sa týka samotných diskusí o príprave takéto, takéto, takéto skládky, tejto infraštruktúry. Zistila som, že sú tam určite nedostatky v Bulharsku. Síce Bulharsko sa zasadzuje za aktívne využívanie jadrovej energie. Na druhej strane neprijalo Bulharsko žiadne opatrenia, ktoré sa týkajú vysoko radioaktívneho odpadu, jeho nakladania a skladovania. O tomto sme diskutovali s tenými spravodajcami a spomínalo sa, že predsa majú dohody s Ruskom a Rusko, tak ako pôvodne Sovietský zväz, bude prijímať aj naďalej vysoko radioaktívny odpad, čo je výborné a tým pádom nie je nutné si robiť žiadne starosti, E, s tým, čo sa stane s, s vypáleným palivom, vyhoretým palivom. Príslušný komisár pre energetiku, pán Oettinger, navštívil Bulharsko a na mieste Bulharsku povedal, že export vysoko radioaktívnych odpadov mimo Európskej únie nie je pre ňo akceptovateľný spôsob riešenia. Ja som rada, že pán Uttinger v posledných mesiacoch neustále hovoril, že jeden z výborných projektov, na ktorých on pracuje v rámci svojho rezortu, je prísť so smernicou, ktorá vytvorí štandardy pre prípravu a zriadovanie vytvorenie infraštruktúry pre skladovanie radioaktívneho odpadu. E, už sa začali príslušné diskusie a ja očakávam predloženie tejto smernice a žiaľ, čo sa týka, čo sa týka tejto tranže, tých financií, ktoré majú ísť do Bulharska v súvislosti s odstavením Kozloduju. Mm, podľa mňa by bolo dobre, keby sa tam diskutovalo v súvislosti s touto smernicou, lebo ja viem, že je skutočne na čase, aby Bulharsko neexportovalo tento odpad, ale aby sa pristupovalo k tomu tak, aby sa pripravila infraštruktúra pre skladovanie jadrového odpadu, vytvoriť takúto konečnú skládku a preto tie financie, ktoré mali ísť do Bulharska, súvisia s touto vecou. Preto ja si myslím, že tých 300 miliónov eur, ktoré by sa mali vyplatiť v období 2010-2013, z časti by sa mali priamo použiť na odstavenie a odbúranie kozlodujú a tých 180 miliónov eur považujem za primeraných. Myslím si, že je tu jasný názor na to, že by sa malo investovať do skládkovania jadrového odpadu a ten zvyšok tých 120 miliónov eur, a to je vlastne to hlavné v mojej správe, to by som mal využiť na to, aby sa konkrétne odviedla práca na príprave konečnej skládky jadrového odpadu. Bulharsko má možnosť obrátiť sa na svojich susedov, či už členov Európskej únie alebo nečlenov, Švajčiarsko alebo Švédsko, tam majú veľmi dobré skúsenosti s postupom budovania konečných skládok. Podľa môjho názoru sa nemusíme obávať, že by tých 120 miliónov eur, ak by sa rezervovali pre konečnú skládku, podľa mňa to nehrozí to riziko, že by sa nevynaložili, že by to nebol, sa nevytvorila takáto skládka. Skôr otázka, aktuálna otázka je, že kedy konečne Bulharsko bude riešiť tento problém. Ešte predtým, ako pristúpime k rozprave a ako sa vlastne dostaneme k hlasovaniu o tejto správe, mňa by zaujímalo skutočne, aký je názor komisie na túto tému, ako komisia hodnotí aktuálnu situáciu, čo sa týka prípravy konečnej skládky v Bulharsku. Mňa by zaujímalo aj to, ako hodnotia aj to dočasné skládkovanie. Bola by som rada, keby komisia sa zamerala aj na tie sumy, že či tých 300 miliónov eur spadá pod prístupovú zmluvu alebo nie, lebo viem, že kolega Ransdorf bol úplne odlišného názoru ako ja v tejto súvislosti. Potom sú to ešte dve zásadné otázky. o ktorých sme diskutovali s tieňovými spravodajcami na tomto výbore, ako je na výbore Envy. A preto by nás zaujímalo, či existuje v Bulharsku nedostatok elektrického prúdu. A keď sa odstavili blok 1 a blok 2, ako je možné, že vývoz elektrické energie z Bulharska významne stúpol. ako si vysvetľujete to, že v Bulharsku stúpajú emisie CO2 výrazným spôsobom. Súvisí to priamo s odstavením kozloduju? To je bol úvod z mojej strany. S tieňovými spravodajcami sme diskutovali aj o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vystúpia kolegovia Rubik a pani Hercog. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som chcel pogratulovať komisii, lebo ona veľmi podporovala tú líniu, ktorou sme my išli, že čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia, že to je veľmi relevantná oblasť a Európsky súdny dvor vytvoril určitý základ na to, aby ochrana pred radioaktívnym žiarením, keďže to je v kompetencii komisie a a legislatívca, tak je nutné na tom pracovať. Máme tu smernicu z roku 2009, ktorá sa týka jadrovej bezpečnosti a to je základ preto, aby sa dosiahol európsky kontrolný systém. V prvej línii, čo sa týka schvalovania jadrových elektrární, to je určité východisko, potom je dôležité mať aj legislatívu pre odstavovanie jadrových elektrární a samozrejme právny základ pre nakladanie s jadrovým odpadom. Máme teraz Lisabonskú zmluvu a tým pádom v oblasti energetiky a energetickej bezpečnosti sme získali nové kompetencie, čo bol určitý základ na to, aby sme konali na úrovni EÚ a členských štátov, aby sa zabraňovalo skresľovaniu hospodárskej súťaže. A ja sa chcem poďakovať komisii, ako aj komisárovi Oettingerovi že oznámil, že čo sa týka elektrárne Kozloduj a nakoniec s odpadom, že by chcel vytvoriť určitý európsky kontrolný systém, aby boli jednotné štandardy všade. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hercog. Thanks, uh, thanks, chairman. Colleagues, uh, I will be... Ďakujem pekne, iba veľmi súčne. Dve veci. Jednak Bulharsku chýba elektrina alebo nechýba? Nikdy takto nestala tá otázka, že by v Bulharsku bol nedostatok elektriny, ale na západnom Balkáne vo všeobecnosti dochádza k tomuto nedostatku. A to je problém nielen pre Bulharsko, ale aj pre ostatné susedské krajiny. Myslím, že to je vážna vec. V opačnom prípade sa tu už to elektrina nemôže presúvať. Takže áno, je nedostatok potom zatvorení e, kozloduja a vytvára to isté problémy pre celý región vrátane mojej krajiny. Ale e, naozaj všetky susedné e, krajiny majú tento problém, nie iba Bulharsko. A potom druhá vec, obsahová, v roku 2006 Bulharsko nebolo členom ešte EÚ, kedy viacročný finančný rámec e, bol pripravený a s tým treba žiť preto Bulharsko nemo, eh, nemohlo byť členom, nemôže byť členom a my všetci na výbore ITRA akceptujeme aj v parlamente, že napriek tomu predsa len rovnaká miera podpory musí byť poskytnutá aj Bulharsku, podobne ako ostatným dvom krajinám Litve a Slovensku. Myslím, že to je dobrá iniciatíva, teda, že sme sa dohodli, že tieto tri krajiny, ktoré majú podobné problémy, musia byť eh, E, musí k nimi byť aj pristupované podobným spôsobom. Máme ale aj jeden problém, a to síce v roku 2006, keďže vtedy ešte Bulharsko nebolo členom EÚ, keď sa ten e, viacročný e, rámec finančne pripravoval, vtedy sme vlastne nemali riadok pre Bulharsko a to je veľký problém a práve preto tento výbor naďalej musí byť veľmi jednotný a bojovať za túto otázku. Prečo to spomínam? Zdá sa, že istá dohoda tu je a to je pravda, ale ja ako je spravodajkyňa za rozpočet, pre rozpočet 2011 som pripravila e, list, ktorý sme poslali rozpočtovému výboru a tam jeden z hlavných bodov bola práve táto požiadavka finančnej trojek, ktorú spomínam aj v tejto, e, v tejto správe. Tieňa spravodajkňa e, alebo spravodajca zo zelenej skupiny má odlišný názor, tak ako pani Harms vie správe, takže chcem poprosiť, aby sme boli zjednotení, aby pokiaľ požadujeme peniaze, pokiaľ s tým súhlasíme, tak musíme byť konzekventní e, aj v iných správach, e, pokiaľ ide o túto vec. Chcem to iba povedať, pretože nebude ľahké tento riadok e, tam zachovať aj po výbore rozpočtovom, nielen kvôli kozlodujú, ale kvôli tomu, že vlastne čo urobíme s strednodobou revíziou viacročného finančného rámca. Takže preto chcem každého prítomného požiadať, keď o tejto správe hovoríme, aby aj e, v návrhu správy o rozpočte, aby k tomu pristupoval rovnakým spôsobom ako tu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Šéf, ako tiež spravodajca, slovo dostáva v tejto chvíli. Ďakujem, elnök úr. No. Szeretném elmondani, hogy eh, nagyon együttérzek Bulgáriával, is, és eh, természetesen... Ďakujem pekne, by som chcel povedať nasledovné. Ja samozrejme mám veľké pochopenie pre Bulharsko a považujem to za veľmi dôležité, aby sa podporovali takéto projekty pre odstavenie elektrární. Čo sa týka jaslovských bohuníc eh, na Slovensku, tak nám sme získali určité skúsenosti a vieme, že sú tam aj veľké problémy. Preto si myslím, že v budúcnosti by sme mali zvoliť taký vyváženejší prístup k odstavovaniu jadrových elektrární. Investujeme veľmi veľké finančné objemy a možno by sa tie financie mali využiť e, viac na to, aby sa zvýšila bezpečnosť. Odstavenie a vyradenie stálo doteraz veľmi veľa, teraz sa investuje ďalší, ďalší finančný objem a ja vidím ešte väčší problém v tom, že určitá časť podporných prostriedkov neskončí v Bulharsku, ale nakoniec v Rusku. Lebo Rusko vlastne e, bude ten beneficient týchto prostriedkov a ja si myslím, že to je dôležité a preto je neuveriteľné, koľko peňazí a energie vynakladáme pre vyradenie jadrových elektrární. Namiesto toho by sme podľa mňa sa mali viac zamerať na to, aby sme našich štátoch riešili ten problém konečného skladovania, takto môžeme predsa vytvoriť nové pracovné miesta a zvýšiť energetickú bezpečnosť. Ďakujem pekne, končím teraz zoznam rečníkov, keďže máme ešte ďalšie dva body na programe a musíme ich vybaviť do 12.30. Teraz vystúpi tenevý spravodajca kolega Uručev. Благодаря, господин председател. Ďakujem, pán predseda. Dnes hovoríme o dokumentoch o tejto správe, o pozmeňovacích návrhoch a chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí takým konštruktívnym e, spôsobom pristupujú k tejto otázke, ktorí potvrdzujú potrebu dodatočnej finančnej podpory, pokiaľ ide o uzatvorenie e, zvyšných, e, ešte otvorených reaktorov tejto atomovej elektrárne a e, naozaj potrebujem podporovať e, jadrový sektor e, v Bulharsku, pretože prispieje aj k zvyšovaniu energetickej účinnosti, k zvyšovaniu využitia obnoviteľných zdrojov a takisto aj k zavádzaniu modernizácie v energetickom sektore. Chcem pripomenúť, že Bulharsko už uzatvorilo 4 e, jednotky, 4 reaktory a tieto 4 e, jednotky e, boli výrazne stratové, pokiaľ ide o inštalovanú kapacitu. A vďaka pomoci od Európskej únie do roku 2009 iba prostredníctvom energetických úspor, energetickej úspornosti sme vytvorili, no, podarilo sa nám dosiahnuť výsledky v hodnote vyš, vyššie ako jedna tretina. Čiže tá podpora by mala pod, pokračovať aj naďalej. Keď boli tieto reaktory uzatvorené, vtedy sme nemali v Bulharsku nejakú energetickú krízu, takže e, sme sa do, do Európskej únii vďační, naozaj e, e potrebujeme, aby e, Európska únia nám pomohla takým spôsobom tieto nedostatky riešiť a zabraniť nejakej kríze samozrejme ak by sme takúto krízu boli mali, tak by sme boli prinútení otvoriť e, tie reaktory znovu. A to je samozrejme e, klauzula v prístupovej zmluve Bulharska, ktorá túto otázku ošetruje. Kľúčový problém v tomto návrhu komisie je stanovisko zelenej frakcie, teda že 40 dodatočnej finančnej podpory e, by e, malo ísť, e, by malo byť využité na vytvorenie nejakej dočasnej, dočasného skladovacieho zariadenia, je to vec, ktorou my nesúhlasíme, jednak preto, že Bulharsko teraz má inú stratégiu, pokiaľ ide o správovanie jadrového alebo atomového odpadu. Je to stratégia operatívna, ktorú veľmi dobre pozná Európska komisia, dobre ju poznajú aj ostatné krajiny, ktoré sa e, pripojili k dohovore o e, riadení alebo nakladaní s radioaktívnym odpadom a na základe tejto stratégie Bulharsko chce e, spracovať e, jadrový odpad a chce ten vysoko radioaktívny odpad e, zakopať. Po tom, čo palivo bo, e, je spracované, samozrejme, alebo čo bolo spracované, to samozrejme je vec, ktorá sa nestane z večera do rana ani v najbližších rokoch, ale možno o desiatky rokov, o desaťročia. Vďaka pomoci Európskej únie sme teraz postavili e, isté zariadenia pre dočasné uskladnenie e, jadrového odpadu, pričom je tam možnosť rozšírenia alebo predlženia e, využitia na 100 rokov týchto zariadení. Je to prístup, ktorý jednak splňa naše potreby, teda potreby našej krajiny, ale takisto aj potreby našich partnerov z EU. táto finančná podpora sa takisto využije na vybudovanie uskladňovacích zariadení pre e, taký radioaktívny odpad, ktorý má e, nízky, e, nízku alebo strednú mieru radioaktivity. A aby sme 40% z tohto nejakým spôsobom presunuli na iné účely, o ktoré v skutočnosti vôbec nemáme záujem, o ktoré sme si nepožiadali a, ktoré, a čo nakoniec ani nie je relevantné, pokiaľ ide o uzatvorenie Eh, daných eh, reaktorov. Teda ak by sme takéto niečo spravili, ja myslím, že by to iba zablokovalo eh, takéto, hm, takýto veľký finančný objem na dlhú dobu. Je to neefektívne, je to kontraproduktívne a nemali by sme to dopustiť. Dovolte mi, pane předsedající, jenom krátkou poznámku. Iba stručne, plne súhlasím s pani spravodajkyňou, keď hovorí o vysokých e, štandardoch ukladania radioaktívneho odpadu a zabezpečenia alebo zaistenia bezpečnosti, ale na druhej strane vôbec ma nejakým spôsobom nepohoršuje skutočnosť, že by mohlo dôjsť aj k bezpečnému uloženiu radioaktívneho odpadu na území Ruskej federácie, pretože pokiaľ tento odpad bude bezpečným spôsobom uložený. E, je jedno, kde sa tento e, cieľ vlastne splní. Na druhej strane chcem povedať jednu vec, pokiaľ ide o nové členské štáty, ktoré vstupujú do Európskej únie. Česká republika bola jedinou krajinou, jediným štátom, ktorý pri využívaní jadrovej energie e, sa nenechala zvoliť v tejto otázke a e, udržala svoje jadrové elektrárne v zásade e, v tom istom stave, v akom sa nachádzali aj pred vstupom do EÚ. Ale bohužiaľ naši slovenskí priatelia už neboli takí šťastní, nemali také šťastie a môžem povedať, že dôvody, dôvody odstavenia týchto elektrární boli vo väčšine e, prípadov politické a nie technického charakteru. Takisto si myslím, že je veľmi e, zvláštne, keď teraz my tu plačeme nad tým, že napríklad Bulharsko exportuje, vyváža e, elektrickú energiu, ale zo zdrojov, ktoré emitujú CO2. S tým v takomto prípade sa bohužiaľ musíme zmieriť. A to, že západný Balkán, alebo vôbec celý Balkán, že je z hľadiska elektrickej energie, z hľadiska elektrickej energie, že je deficitný, to súvisí aj s zastavením činnosti e, elektrárne Kozluduj. Bohužiaľ je to tak. Ďakujem. Palčítis. Ďakujem, pán Palčítis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. No. Taip Ďakujem, pán predseda. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať za prípravu e, tejto dôležitej správy. Budem stručný, ale musím povedať, že tri krajiny, ktoré majú veľké ekonomické aj spoločenské problémy, sociálne problémy, nemali by sme im nejakým spôsobom závidieť, pretože od roku 2001 každá politická strana, dokonca aj ľudia, bežní ľudia na ulici, museli nejakým spôsobom nájsť riešenie, e, ako tieto rozhodnutia vysvetliť. Častokrát e, je ťažké tieto rozhodnutia pochopiť, aj keď sú správne. My sme v Litve spokojní s tým, že sa nám e, ceny za energie zvýšili iba o 15%, nie 40%, ako sa teda kedy hovorilo. A myslím si, že podobná situácia je aj v ostatných dvoch krajinách. E, podporujem niektoré pozmeňovacie návrhy, najmä tie, ktoré hovoria o úlohe EBRD a o financovaní e, tohto odstavenia. Myslím si, že aj súd, e, pardon, e, dvor auditorov, že ten by tiež mal niektoré veci v tejto otázke si overiť. To je takisto dôležitá vec. A to isté platí aj o nakladaní s e, jadrovým odpadom. Je to otázka, ktorej sa budeme musieť aj do budúcna venovať, pretože je to citlivá aj politická, aj spoločenská otázka. V Litve momentálne e, budujeme e, zariadenia pre uskladnenie. E, aj v Bulharsku to platí, ale myslím, že to nestačí, takže mali by sme o tom začať diskutovať. Už teraz podporujem kolegov, ktorí hovoria, že by sme mali byť zjednotení, pokiaľ ide o túto otázku, pretože je to aj z finančného, aj z hľadiska politického veľmi citlivá vec. Ďakujem pekne. Teraz dozvám opäť slovo pani Harms. Eh, pravdajkyni poprosím naozaj stručne, pretože už je problém časový. Eh, ľutujem fakt, že zastupcovia komisie eh, sa neujali slova. Oni sa neprihlásili, mohol som mi dať priestor. Čiže teraz už môžem to uzavrieť. Či až potom dostanú? Ja by som to rada uzavrela, ale možno najskôr teda komisia a potom ja E, oni sa každopádne neprihlásili a ja som nechcel e, uprieť možnosť europoslancom, takže najskôr teda, teda riaditeľovi nám priestor. Ďakujem, pri, e, ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, že sa venovali tým priamo položeným otázkam, ktoré sa týkajú nášho návrhu. Východisková situácia, hlavne pokiaľ ide o financovanie, je nasledovná. Po prístupovej zmluve Bulharska to financovanie do konca roku 2009 bolo zabezpečené, zatiaľ čo pre Litvu a Slovensko financovanie je zabezpečené do roku 2013. To znamená, že keď e, Bulharov postavíme na rovnakú úroveň eh, s Litvou a so Slovakmi. Keby sme to mali spraviť, tak si to bude vyžadovať nový návrh na to, aby sme pokryli obdobie 2010 až 2013. A takýto nový návrh máte v tejto chvíli pred sebou. Druhý bod eh, sa eh, týka istého nesúhlasu, pokiaľ ide o nakladanie s prostriedkami z druhej tranže, 120 miliónov, ako s nimi naložíme či to bude na energetické opatrenia alebo na opatrenia, ktoré sa budú týkať konečnej skládky pre e, jadrový odpad. Aj ja lutujem fakt, že je tu diskrepancia časová medzi týmto návrhom a avizovaným návrhom pre jadrový odpad. Ale nedalo sa tomuto vyhnúť, takéto diskrepancie časové, nakoľko my sme boli pod časom tlakom, pokiaľ ide o financovanie pre Bulharsko, ale v tom pracovnom programe e, komisie, ktorý má k dispozícii aj parlament a podľa oznámení predsedu Baroza a komisára Eitingera bolo jasné, že komisia má v úmysle e, v rámci druhého pol roka tohto roka vypracovať návrh pre konečné uskladnenie jadrového odpadu a teda predložiť ho. A že takýto návrh samozrejme bude riešiť aj otázku tohoto konečného uskladnenia. Keby už v kontexte Kozloduj sa tu na tomto mieste rozhodlo o konečnom uskladnení, o financovaní, tak to by potom prejudikovalo nejakým spôsobom ten návrh, ktorý sa pripravuje. A potom by sa ohlasili ešte ďalší, ďalšie hlasy by zazneli, ktorí by E, sa pýtali dodatočne ohľadom toho financovania, pokiaľ ide o konečné uskladnenia, dochádzalo by aj k deformácii e, trhu. Prečo do, e, nejakým spôsobom sa nakladá takýmto, alebo takto výhodne s Bulharskom, pokiaľ ide o konečné uskladnenie? Vidíme istú zmysluplnosť, pokiaľ ide o tieto opatrenia a ich financovanie vo výške 150 miliónov, 120 miliónov eur pretože nemali sme zabudnúť na to, že tie kapacity, ktoré sú odstavené, ktoré boli uzavreté, a ešte aj s tými, teda vlastne siahajú nad tie kapacity, ktoré boli zakontrahované. Ďalej tá schopnosť e, výroby, alebo teda tá kapacita výrobná, ktorá sa týka Bulharska, ktorá vyplýva z tých e, prepravných a výrobných sietí, tak tá nie, nie je dostatočná a všetci vedia, aká je tá intenzita e, výrobná v rámci e, Bulharska. Je to nad e, priemer spoločenstva, takže má zmysel investovať do tejto oblasti a takto vyplýva aj z návrhu spravodajkyne. Situácia v Bulharsku je taká, že nie, nedochádzalo k nejakému nedostatku elektriny ale že exportované množstva do regiónu e, boli postupne e, redukované. Po druhé, e, tá náhrada pre štyri reaktory do istej miery bola poskytnutá z konvenčných výrobných zariadení, ktoré takisto produkujú CO2 a tým pádom dochádzalo aj k zvyšovaniu emisí CO2 pokiaľ ide o dvor auditorov a my podporujeme iniciatívu, ktorá vychádza z dvora auditorov, pretože v tejto chvíli, práve v tejto chvíli, prebieha audit programov pre všetky tri štáty, Litva, Slovensko a Bulharsko. Takýto audit zo strany dvora auditorov a my ako komisia sme požiadali o finančný audit pre program Bohunice a ďalšie zhromaždenie donorov alebo finančných darcov bude informované o pokroku a o iniciácii tohto, teda o iniciovaní tohto auditu. Krátky sumár. Chceme sa teda poďakovať za správu pani Harmsovej, za podporu a domnievame sa, že 120 miliónov, ktoré majú smerovať do energetických opatrení, dáva zmysel, dáva zmysel a to aj preto, že takéto energetické opatrenia v roku 2013 v Litve a na Slovensku budú financované, keď teda vychádzame z koncepcie rovnakých podmienok na úrovni týchto troch členských štátov a keď to je tá premisa, tak potom v takomto prípade má e, zmysel aj v Bulharsku do 2013. ešte povolovať investície do týchto energetických opatrení. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, kolegyňa Harmsová. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za stanovisko zastupcovi komisie. To bola veľmi, veľmi dobrá spolupráca aj s komisiou, pokiaľ ide o tie rešerše a pokiaľ ide o prácu na tejto správe a takisto aj e, tie, tie čísla, ktoré sa zase znova objavujú v tej diskusii, tak e, e, tie čísla, za ne môžem poďakovať aj komisii, tie boli prebrané z toho oznámenia. Ešte by som sa chcela venovať dvom témam ktoré ma zamestnávajú aj v tejto chvíli a takisto to bude aj v súvislosti s hlasovaním. Som troška e, znepokojená, e, akým normálnym spôsobom sa to vníma, teda, teda pokiaľ ide o ten vysoko radioaktívny materiál, teda odpad, a ako ľahko a ľahko vážne sa súhlasí s tým, že bude zaslaný ďalej do Ruska na uskladnenie bez toho, aby sme si ujasnili, aké obrovské zaťaženie to predstavuje pre e, zdravie človeka a pre životné prostredie. Ja, a to zdôrazňujem, som pánu Göttingerovi veľmi vďačná za to, že on povedal, že nemôžeme takto ďalej pokračovať. A ja apelujem na kolegov, predovšetkým z Bulharska, aby e, si v tejto súvislosti naozaj ešte nástrojčivejšie sa tým, tým zaoberali, aby potom niekedy v budúcnosti e, nemuseli ten spracovávaný odpad brať naspäť, aby vlastne v súčasnosti prebrali tú zodpovednosť za atomový odpad, ktorý je produkovaný v ich vlastnej krajine lebo pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, tak Bulharsko tam malo výrazné príjmy z tejto výroby. A preto e, e, chcem, aby si prebrali zodpovednosť aj za tie, za tie odpady, ktoré sú pritom generované. Celé 10 ročia e, sa diala tá výroba elektriny bez toho, aby sa čo minimálne zaoberali tým, akým spôsobom bude nakladané s radioaktívnym odpadom a program podpory pre waste management, no, rozstavenie Kozloduja, a teda programu nakladania s odpadom e, v Kozloduji, a, alebo či už v Bohunici, alebo v Ignaline. Takéto niečo bolo spájane presne s tým cieľom, aby takéto peniaze zabezpečili, zabezpečili bezpečnosť pre zdravie človeka a pre životné prostredie a nemôže jednoducho e, sa postupovať tak, že sa posunie ten odpad do Ruska. Zase znova si kladiem otázku, prečo v nových členských štátoch Európskej únie e, do teda istej časti je tak výrazný e, ten strach e, z importovania plynu od Gazpromu. A na druhej strane e, tu neexistuje žiadna vyvinutá miera obáv, pokiaľ ide o oblasť atomovej energie a vysokej závislosti v tejto v súvislosti. Ruský výrobca atomovej elektriny, elektriny dodáva veľké množstva do Bulharska, čo, nie je, čo, čo je teda báza pre fungovanie atomových programov e, e, v nových členských štátoch. Čiže Rozatom e, poskytuje aj vybudovanie nových atomových elektrární. Čiže toto je presne tá otázka zodpovednosti, pokiaľ ide o výrobu atomovej energie. Pokiaľ ja viem, tak Rozatom je 100% cera Gazpromu a prečo sa potom neobávajú štáty podobnej závislosti, ako je to v prípade plynu a všetko, čo v Rusku, pokiaľ ide o tom, e, teda, čo oni e, nejakým spôsobom vyčítajú e, západu, pokiaľ ide o tie atom štruktúry výroby, atomovej energie, tak presne to u nich sa deje a to môže tiež viesť len k ďalšej zviazanosti a závislosti na Rusku a myslím, že pán Lettinger predkladal správny návrh a dúfam, že aj tento návrh bude tak ambiciózny, ako to prislobil pán Lettinger pri svojom vypočutí a že tá bezpečnosť e, bude ako názov trikrát počiarknutá, teda trikrát počiarknutý a že tá bezpečnosť nebude podradená, nebude len druhotná, pokiaľ nebude podradená teda tým hospodárským záujmom. Takže ďakujem pekne. Ďakujem. Dostávame sa k ďalšiemu bodu rozvíjanie potenciálu zamestnanosti v novom trvalo udržateľnom hospodárstve. Pani Ilda Figueredo, spravodajkynia. No, nech sa páči. Pokúsme sa 10 minút a potom ešte posledný bod. Muito obrigada, senhor presidente. Ďakujem. Mm, výbor pre e, zamestnanosť je gestorským výborom v tejto otázke a dostali sme úlohu e, aj my, aby sme pripravili stanovisko. Toto stanovisko má e, reflektovať názory nášho výboru na túto otázku samozrejme. Myslím si, že dnes sme tu mali istú diskusiu, ktorá by mala byť zohľadnená pri e, pripravení tohto e, stanoviska. Takže máme tu isté výrazné výzvy, e, obhajovanie trvalodržateľného hospodárstva takým spôsobom, ktorý garantuje hospodársky a sociálny rozvoj. To zahrania inovácie, energetickú úspornosť a tak ďalej. Takisto to reaguje aj na otázky sociálneho charakteru. Výzvy, e, ktorým momentálne čelíme e, v Európskej únii aj na celom svete, tie sú tu tiež e, zahrnuté klimatické zmeny, nezamestnanosť, sociálna inklúzia, nedostatok e, zdrojov, e, konkurencieschopnosť a tak ďalej. Takže to všetko je isté, istý kontext e, tejto otázky a ďalej musíme poskytovať pracovné príležitosti, ktoré, ktorými sú spojené isté práva. Musíme zvyšovať energetickú účinnosť Musíme samozrejme e, nezabúdať na skutočnosť, že máme tu v Európe isté sektory, isté priemyselné odvetvia, a niektoré z nich e, sú e, také, kde aj máme výrazný know-how. Mnohé z nich sú takisto dôležité na regionálnej alebo na miestnej úrovni, pokiaľ ide práve o pracovné príležitosti. Myslím si teda, že treba nastaviť e, istú rovnováhu, pokiaľ ide o inovácie na jednej strane a e, na druhej strane je to, to aby naše, naše, naše priemyselné odvetvia naďalej e, úspešne pokračovali. Samozrejme, aj energetická účinnosť zlepšená môže vytvárať nové pracovné príležitosti. Je to transverzálna otázka. E, môžeme vytvárať nové, e, nové príležitosti, či už je to napríklad klimatizácia, e, pokiaľ ide o možno železnú, železničnú dopravu, pokiaľ ide o aj automobilový sektor, súčiastky do automobilov, nové technológie, informačné technológie, takisto obnoviteľné zdroje. Samozrejme, to musí znamenať, že treba podporovať e, trvalo udržateľné energetické technológie, čisté technologické, e, energetické technológie, pardon. Ale ešte sa dostanem e, k ďalším bodom. Máme tu aj iné priemyselné odvetvia, alebo teda výrobné odvetvia, napríklad textil, elektronikou, káble. To všetko sú veci, ktoré v niektorých regiónoch sú veľmi dôležité, e, pokiaľ ide o pracovné príležitosti, ktoré poskytujú najmä našim ženám. To sú špeciálne mm, charakteristiky, ktoré tiež treba zohľadniť, mm, okolnosti, ktoré treba zohľadniť. Takže na jednej strane treba podporiť inováciu, ale na druhej strane treba podporiť aj už existujúce odvetvia, už existujúce E, pracovné príležitosti. To všetko sú veci, ktoré, ktoré treba zohľadniť. E, a som e, zvedáva, čo si o tom myslia aj naši kolegovia. Potom netreba zabúdať ani na malé stredné podniky, akým spôsobom malé stredné podniky môžu dostávať, získavať podporu, najmä pokiaľ ide o inovácie, pretože v končnom dôsledku mnohé z nich majú finančné problémy, pokiaľ ide o získavanie a vôbec získavanie prístupu k podpore, e, finančnej podpore strany Európskej únie, pretože častokrát e, celá tá administratíva, celá tá byrokracia, ktorá, ktorú si to vyžaduje, je, je naozaj veľmi výrazná. Sú tam potom aj rôzne podmienky, ktoré, s tým, e, ktoré sú tam, ktoré sú, ktoré treba splniť. E, napríklad spolufinancovania pre mnohé podniky je spolufinancovanie poskytnúť alebo zaistiť veľmi náročná úloha Takže vytváranie pracovných príležitostí v súčasnosti je veľká výzva. Nebude to e, nič e, ľahké e, zároveň vytvoriť nové pracovné príležitosti a zároveň neohroziť už existujúce zamestnanecké miesta. Takže to všetko sú veci, ktoré sa snažím e, v tomto stanovisku zahrnúť. Takisto chcem e, naznačiť, by Európska komisia mala k týmto otázkam e, prijať istý nový prístup, nový prístup, ako podporovať malé a stredné podniky, ako obhajovať odvetvia naše firmy, tu, ktoré pôsobia v Európe. Zajtra o tom budeme mať tiež eh, jednu celú diskusiu. Myslím si, že inovácie môžu poskytnúť, eh, môžu dobre zareagovať na všetky tieto výzvy. Ďakujem pekne za stručnosť a chcel by som poprosiť následových lečníkov, aby boli tiež stručný kolega Padár. lugupeetud kolleegid, meie praegune arutelu jätkusuutliku kasvu Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o ten trvalodržateľný e, rast alebo nízko uhlíkové hospodárstvo, pokiaľ ide o vytváranie pracovných príležitostí v tomto novom hospodárstve. E, to všetko je diskusia, ktorá obsahovala takých vágných e, eufemizmov. E, hovoríme aj o stratégii Európa 2020, aj ju kritizujeme, ale stratégia, ktorú komisia pripravila, je veľmi taká nekonkrétna. My ako výbor ITRE sa musíme sami seba spýtať, a ktoré sú hlavné, povedzme, také kritické miesta, alebo ktoré budú hlavné kritické miesta pre naše priemyselné odvetvia aj v budúcnosti, akým spôsobom by naše podniky mohli uspieť v celosvetovej konkurencii mm, a zároveň vytvárať nové pracovné príležitosti a zároveň aj tvoriť istý základ pre budúcu prosperitu. Momentálne si uvedomujeme, že dochádza e, postup pomaly ale isto k k ehm, vyčerpávaniu fosílnych e, paliv alebo teda strojov, ale e, nevieme už, že toto, toto isté um, akési vyčerpávanie um, sa netýka iba fosílnych, ale aj mnohých iných zdrojov a práve preto musíme reštrukturalizovať, reštrukturalizovať pardon, na, naše priemyselné odvetvia veľmi výrazným spôsobom. Chceme využívať e, zdroje trvalo udržateľným spôsobom, tak aby celý priemyselný sektor bol z hľadiska dlhodobého udržateľný. A preto musíme e, hovoriť o spotrebe e, zdrojov, o tej e, veľmi intenzívnej spotrebe e, zdrojov e, v Európe. Istým spôsobom treba náš priemysel dematerializovať. Z hľadiska krátkodobého musíme sa venovať e, energetickej úspornosti, musíme sa e, vyhýbať využívaniu e, takých materiálov, ktoré sú náročné na uhlík. A musíme podporovať také zdroje, ktoré e, alebo také, také priemyselné odvetvia, ktoré úsporným spôsobom k týmto zdrojom pristupujú. Máme v Európe 24 miliónov podnikov a keďže mnohé proste situácia je taká, že, že mnohé nerastné súroviny, mnohé materiály jednoducho už viac ako 20 e, alebo 30 rokov e, nevydržia. E, potrebujeme v tejto otázke mm, vystupovať kreatívnejším spôsobom. Musím povedať, že súčasná situácia v jednotlivých programoch VÚ je taká, že nepodporuje takéto potrebné, takúto potrebnú radikálnu reštrukturalizáciu, o ktorej ja hovorím. Musíme prehodnotiť e, existujúce opatrenia, takisto aj vytvoriť nové opatrenia, napríklad ekodane. Prečo by sme ich napríklad v prípade stavebných materiálov nemohli zavádzať? Treba tie výskumné inštitúcie a podniky, e, ktoré sú ochotné v tejto veci konať, e, nejakým spôsobom dať dokopy. Potrebujeme takisto znižovať celkový environmentálny dopad. Prečo by sme nemohli začať práve s budovami? Práve tie e, majú výrazný environmentálny e, dopad. Ja preto chcem e, predložiť viacero pozmeňovacích návrhov za moju skupinu, kde tých efemizmov nie je až tak veľa, sú skôr také konkrétnejšie, sú špecifickejšie. Na záver chcem povedať, že správna voľba nám umožní, aby sme boli medzi prvými regiónmi sveta, ktoré takýmto spôsobom budú úspešne reštrukturalizovať svoje vlastné hospodárstvo. Ďakujem. Žadov. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Ja e, mám pocit, že tu zaznelo, že ide oveľa. Že pri takéto e, výrobe ide naozaj oveľa. Ak sa pozriete na priemerné hodnoty, môžete vidieť, že v tých tradičných priemyselných odvetviach máte dva, e, dva, dve plnohodnotné pracovné miesta e, na e, obrat jedného milióna eur, ale pokiaľ napríklad hovoríme o, o napríklad doprave alebo iných odvetviach, tam máte na obrat 1 miliónov eur až 8 plnohodnotných zamestnancov. Čiže to sú priemysly, ktoré veľmi dobre um, využívajú alebo poskytujú nové pracovné príležitosti, napriek tomu, že sú to moderné uh, odvetvia a treba to, túto skutočnosť využiť. Aká je teda v Európe situácia? Myslím si, že treba viac investovať do práve um, týchto sektorov Plus máme tu ďalšie dva, eh, alebo ďalšie dôležité faktory, ako napríklad eh, tú delokalizáciu, teda že rôzne podniky vlastne odchádzajú z našich krajín eh, do iných štátov a so sebou vlastne berú aj de facto celé priemyselné odvetvia. Treba, treba pardon, preto vytvoriť isté štruktúry, ktoré zostanú v týchto odvetviach. A to vidíme aj v tejto správe. Napríklad vo Francúzsku tá ten právny rámec napríklad pre obnoviteľné zdroje, ten je naozaj veľmi, veľmi nestabilný. Treba vytvoriť taký rámec, ktorý bude stabilný aj 10 až 20 rokov a teda umožní, uľahčí investície v tomto sektore. Takisto treba podporiť e, malostredné podniky v tom, aby boli schopné lepšie e, nájsť konkrétne spôsoby, akým spôsobom môžu byť v týchto nových oblastiach zaangažovaní. V mnohých členských štátoch sa hovorí, že tieto podniky, títo dodávateľia môžu byť dobrými dodávateľmi nielen e, v automobilovom sektore, kde prichádzame veľa pracovných príležitostí, ale aj e, v iných e, priemyselných s lepším potenciálom do budúcna, ako napríklad energetika. Teda treba lepšie podporovať konverziu týchto malých stredných podnikov od priemyselných odvetví, ktoré sú už na ústupe, k takým odvetviam, ktoré majú väčší potenciál do, budúcna, do budúcnosti. Vidíme, že e, v, v sektore stavebníctva častokrát dochádza k strate pracovných príležitostí a očakávame, že títo e, ľudia, že nejakým spôsobom sa o nich postárame, ale pokiaľ chcete naozaj dosiahnuť rekonverziu, treba podporiť investíciu do týchto priemyselných sektorov, napríklad v oblasti spracovania. Tam máme e, nadmernú kapacitu v Európskej únii vidíme, že máme e, firmy, ktoré majú miliardy alebo miliardové zisky a prepušťajú svojich zamestnancov napriek tomu, že by mohli tieto peniaze e, využiť na to, aby e, do budúcna budovať svoj potenciál. Ďakujem pekne, tým pádom môžem ukončiť tento bod a chcel by som sa spýtať tlmočníkov, či by sme mohli našu schôdzu natiahnuť o pár minút. A teraz môžeme pristúpiť bodu číslo 15. Dáme slovo pánovi Langenovi, to je iba úvod diskusie, preto nemusíme dnes detaľne diskutovať o slova pán Langen. Ďakujem pekne. Ide tu o nariadenie Rady a parlamentu ohľadne emisných norm, noriem pre nové ľahké komerčné vozidlá. Týka sa to novej legislatívy o CO2. Ten návrh pochádza z 28.10.2009, teda má takmer pol roka. Zaoberá sa ním výbor Envy ako gestorský výbor, ale zaoberá sa ním aj náš výbor a myslím si, že je to pre nás veľmi dôležité, preto, lebo má svoje dopady na malé a stredné podniky. Tieto ľahké komerčné vozidla využívajú pre všetkým remeselníci a malé podniky, menej ich využívajú veľké podniky. Preto tie hospodárske dopady sú podstatne väčšie ako pri e, legislatív, ktorá sa týka osobných vozidiel. Podľa informácií z roku 2009 sa na svete vyrobilo 49 osobných vozidiel a 10,8 malých a stredných komerčných vozidiel Pričom, čo sa týka komerčných vozidiel, Čína už dosiahla e, svet, e, podiel na trhu okolo 50% a pri osobných vozidlách približne 17%, takže vidíte, že je len otázkou času, kedy pres, pre, presiahnu európsku produkciu. Komisia prišla s návrhom, ktorý sa opiera o situáciu z oktobra 2000, teda pred 10 rokmi, tá stratégia išla cestou dobrovoľných záväzkov. Pri osobných vozidlách sme videli, že to nebolo dostačujúce. A potom sme tu videli aj čižadostivý plán, kde sa povedalo, že neviem, to dosiahnuť 95 gramov na kilometr, čo sa týka emisí CO2 do roku 2020, čo sa týka osobných vozidel a komisia na základe tejto legislatívy prišla s príslušnými návrhmi pre ľahké komerčné vozidlá. Máme tu kategóriu vozidel N1. Tam je maximálna povolená hmotnosť 3,5. Sú tam 3 stupne. Prvé 2 stupne sa označujú viac menej ako určité rozvinutie osobného vozidla a potom tretí stupeň to je tak povedať samostatný typ vozidla. Čo sa týka návrhov komisie, budem veľmi stručný. Komisia ten navrhuje, aby tu bola hodnota 175 gramov, pričom by od roku 2014 do roku 2016 sa postupne e, prechádzalo na túto hodnotu a je nutné akorát rozhodnúť, či to budeme riešiť paralelne s legislatívou pre osobné vozidla, či potrebujeme osobitné pravidlá. By som chcel navrhnúť, aby sme o tomto prechodnom období hovorili a prípadne ho predlžili. Potom je ten dlhodobý cieľ 135 gramov CO2 od roku 2020. Keď si to porovnáme s osobnými vozidlami, tam sa hovorilo o 120 gramoch. To bol cieľ pre tú prvú fázu, teraz je to 175, čo je o 55 gramov viac. Čo sa týka dlhodobého cieľu, tak komisia čierostivejšia vychádza 135 gramov. A teraz tá otázka, že či sa podarí dodržať tento dlhodobý cieľ, sú tu rozdielne názory a o tom musíme diskutovať. Potom je tu osobitný problém. Ide o tie viacstupňové vozidlá, kde tí výrobcovia vyrobia vlastne iba motor a podvozok a potom sú tam špecialisti, ktorí upravujú vozidla v malých sériách. A dôležité rozhodnúť, ako budeme k ním pristupovať. Komisia prišla s určitou metodikou, ktorá hovorí, že výrobca nesie zodpovednosť za kompletné emisie CO2 príslušného vozidla. To je otázka, ktorá je veľmi, kontro, veľmi kontro, kontroverzná. Automobilový priemysel má tu určité obavy a navrhuje, aby sa vychádzalo z nejakej priemernej hodnoty. Komisia sa zamýšľa nad riešením a očakávame návrhy. Potom e, ďalšia téma, pokuty. Sú to určité pokuty alebo tresty, o ktorých sme už viedli určité spory. Pri ľahkých komerčných vozidlách majú byť vyššie ako pri osobných vozidlách. Ak sa prekročí hranica o gram, tak by sa malo platiť 120 eur za gram. Toto odmietam, to musím povedať veľmi Jasne, to je príliš veľa, lebo malé a stredné podniky by to neprimerane zaťažilo. A tieto ľahké komerčné vozidlá by veľmi zdražili. Potom je tu otázka, či je možné poskytovať bonusy a superkredity. Tu je určitá stupnica komisie. A ešte posledný bod, ktorý chcem spomenúť, sú výnimky pre výrobcov v malých sériách. To máme pri osobných vozidlách. Komisia navrhla, aby to bolo 22 tisíc vozidiel. Otázne je, ako sa bude pristupovať tejto hodnote, či to bude nejaké percento alebo nejaká stanovená konkrétna hodnota. A uvidíme, aké budú návrhy tejto súvislosti. Okrem toho by som chcel nadviazať na diskusiu na výbore Envy 17. marca. Tam bol tak vyslovený kritický názor na ten dlhodobý cieľ. Spomínala sa harmonizácia s nariadením pre osobné vozidlá s tými superkreditmi. Tu sa spomínalo, že tých 175 gramov to je nutné sprísniť. Potom sa spomínalo, aby sa stanovil určitý rýchlostný limit. To je súčasťou návrhu komisie, aby tam boli aj určité kontrolné možnosti a prístroje. A potom sa spomínalo, že ten návrh komisie ide celkovo správnym smerom, ale sú tam určité body, ktoré bolo dobré ešte doplniť. Ak tam bude teda dohoda v rámci prvého čítania, je dôležité, aby sme postupovali podobne ako pri všeobecnosti pri pravidlách, ktoré sa týkajú CO2. Ďakujem. Kolegyne, kolegy, máme tu 5 rečníkov, ktorí sa prihlásili a to zvládne iba vtedy, ak bude každý hovoriť maximálne na 2 minúty. Lebo ináč ostatní nebudú môcť vystúpiť, lebo to nebudem mať tlmočníkov. Moja prozba na vás, aby každý bol stručný pán Perilo. Nech sa páči. Jo, Accolgo l'esigenza che ha prospettato il Presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ja by som sa chcel veľmi stručne k tejto otázke vyjadriť. Dúfam, že ďalšie e, diskusie potom, keď to téma nám umožňa aj trošku hlbšie sa k nej dostať. Myslím, že to je veľmi teda dôležitá téma. Takže iba pár pripomienok z mojej strany. Pokiaľ ide o ciele, dlhodobé ciele, článok 1, 65 eh, gramov CO2 na kilometr v prípade eh, tých ľahkých užitkových eh, vozidiel, tento, tento limit Pokiaľ teda ho dosiahneme, v tom prípade mm, by sme potrebovali e, isté e, technológie elektrického charakteru, mm, ktoré doteraz e, v súčasnosti neexistujú, respektíve nevieme, nakoľko sú užitočné. A keď zohľadníme celý tento cyklus so zmenami, pokiaľ ide o výrobu, aj s hodnotami, ktoré ešte zatiaľ nepotreb, ne, nepoznáme, tak myslíme si, že je istým spôsobom problematické e, takýto dlhodobý cieľ si už teraz vytýčovať, pardon, keď e, si nie sme istí, pokiaľ ide o niektoré technické otázky s týmto súvisiace. A pokiaľ ide o ten cieľ, ktorý e, nám tu komisia dala na január 2020, tak dovtedy bude na toho veľká miera neistoty a tým pádom sa budú vlastne hatiť aj istým spôsobom investície. Myslím si, že by sme potrebovali vážnu diskusiu k tejto téme. Teraz sa dostávam k, ďalšom, k ďalšom bodu v tomto návrhu, ktorý ma zaujal, to je článok 8. To sú emisie, ktoré e, prekračujú daný limit. Konkrétne Eh, sa chcem vyjadriť k tým eh, sankciám. 95 eur. Možno, že by sme sa mohli skôr eh, ísť z cestou tých sankcií, ktoré sú v prípade aut. Pani Hol, nech sa páči. Áno, na úvod by som chcela privítať to, čo povedal spravodajca, pokiaľ ide o malé podniky. Myslím, že naozaj máme isté zodpovednosť voči malým stredným podnikom a e, zaujímavom som si prečítala, že e, každé euro, čo sa investuje e, do snižovania emisí CO2, sa očakáva, že e, dostaneme e, vlastne, e, alebo usporíme alebo konečne užívateľ osporia 1,40 eur, a dokonca to možno bude ešte viacej, keď ceny e, za paliva teraz e, stúpajú. Takže toto, e, ten, táto skutočnosť je veľmi dôležitá práve pri pomoci tým malým podnikom, ktorým sa momentálne moc nedarí, ktoré musia bojovať o svoju existenciu. Je to istým spôsobom návrh, ktorý sme už dlho očakávali, už vo februári 2007 sa spomínal ako súčasť dodatočných opatrení, ktoré majú kompenzovať isté zníženie cieľov zo 20 na 130 gramov v prípade e, osobných vozidel. A je tu dosť veľa dôkazov toho, že v skutočnosti výrobcovia e, naozaj e, tieto vylepšenia, tieto úspory vykonajú rýchlejšie, ako sa to pôvodne, než sa to pôvodne očakávalo, čo je veľmi pozitívny, pozbudujúci signál, keď hovoríme aj teda potom o týchto užitkových vozidlách. Samozrejme, dodávky nie sú osobné vozidla, sú v tom e, veľké rozdiely. E, napríklad ťažšie ich spravíme aerodynamickými, majú isté mm, majú isté požiadavky, ktoré musia splňať, teda váha, e, istý náklad a tak ďalej. A potom je tu aj tá komplikácia toho, čo tu už zaznel, teda, že takéto užitkové vozidla môžu mať vecere odlišné konfigurácie a že vlastne karoseria sa vyrába vo viacerých fázach a to takisto treba zohľadniť. Na druhej strane mnohé vylepšenia, ktoré sa dosiahali už aj od roku 2007, napríklad pri dieselových motoroch, e, tie sa dajú veľmi ľahko e, previesť e, alebo preniesť aj do sektoru, do segmentu malých dodávok. Mali sme tu v posledných rokoch vylepšenie 20% priemerne pokiaľ ide o emisie z dieselových aut, kde isté vylepšenia boli už dosiahnuté a to je naozaj pozitívny signál. Takisto myslím si, že je pozitívne aj to, čo teraz sa mm, hovorí o elektrických vozidlách, pretože už aj bez tejto legislatívy už začínajú sa vyrábať a uvádzať naozaj na trh e, prvé elektrické vozidla, napríklad aj u nás doma. Už to začína byť realitou a E, nie je, to, nie je to samozrejme také ľahké pre osobné vozidla, pretože potrebujú aj istú infraštruktúru. Takže v roku 2016 160 e, gramov e, je preto istý argument, pretože naozaj potrebujeme istú istotu, istú mieru istoty dosiahnuť. Ďakujem, pane predsedo, ja budu veľmi stručný. Ďakujem. Pán Tošenovský teda. Súhlasím s pánom Langenom, e, súhlasím s tým, čo na úvod povedal, teda, že treba opatrne pristupovať, e, pokiaľ ide o nejaké nadmerné stanovovanie hodnot, bez toho, aby sme vedeli, aké dopady to konečne bude mať, v konečnom dôsledku teda na celú štruktúru a čo všetkého sa to bude dotýkať, čo to zasiahne. Takže potrebujeme ešte väčší priestor na diskusiu, mali by sme mať k dispozícii aj analytické čísla. Čo to znamená, keď sa posunieme v niektorých e, meradlách a nielen z hľadiska výroby automobilov, alebo tejto kategórie, ale e, ako to je vyzerá, pokiaľ ide o dopady na malé podniky. Myslím, že tieto analytické čísla by mali byť e, veľmi dôležité. Nemali by sme teda ísť iba cestou nejakého dosiahnutia cieľa, proklamovania nejakých záujmov, pokiaľ ide o jedno jediné odvetvie. Takže veľmi podporujem prístup pánu Langer. Ďakujem pekne, kolega Žado. Merci, monsieur le président. Euh, je, je suis surpris de voir... Ďakujem. Som e, prekvapený, že sme sa nejako nepoučili z toho, e, e, čo sme tu prebrali už pri sektore automobilov. Máme tu istý sektor, máme tu isté dohody o voľnom obchode a potrebujeme teraz rokovať o výnimkách pre emisie CO2 E, pre Koreu. Máme teda teraz už v dispozícii systém, ktorý, teda Euró- systém pre Európu, kde ak chceme e, nejakým spôsobom uspokojovať stratégie výrobcov takýchto e, vozidiel, Tito, tieto firmy vlastne nevyužívajú výdobytky veľmi progresívneho priemyselného sektoru, ktorý taký naozaj v Európe aj je. A to je prepojené Eh, aj s tou diskusiou o sektoroch, ktoré treba podporovať. Videli sme, že energetická kríza, takisto sociálna kríza, že počas nej eh, automobilky konajú rýchlejšie, než eh, čo si mysleli, že by sa to dalo, čo by, sa dalo v rámci regulácií, v rámci nariadení dosiahnuť. Ale teraz hovoríme, že zrazu výrobcovi automobilov nebudú schopní nejaké ambicioznejšie ciele splniť dopad na automobilky a na výrobcov ľahkých užitkových vozidiel, ktorí neboli schopní prispôsobiť sa e, novej situácii, či už z hľadiska energetiky alebo z hľadiska spoč, spoločenských požiadavkov. Tie sú v krízovej situácii. Vidíme to nakoniec aj na európskych, aj na amerických e, automobilkách. Takže ja si myslím, že cieľ 160 gramov na rok 2020 E, to sú ciele nielen realistické, ale dokonca aj pozitívne pre európskych e, občanov. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalší kolega. Ďakujem, wel, voorzitter. Kolegyňa Markis, Van, teda kolegyňa Markis, nech sa páči. Áno, ja súhlasím s predečníkmi, je to skvelá príležitosť, myslím si, že by táto, toto nariadenie mohlo byť ako že, teda nemyslím si, že by mohlo byť to nariadenie príliš ambiciozne. Nemyslím si, že by tam malo byť nejaká e, dlhšia, nejaké dlhšie prechodné obdobie poskytnuté výrobcom týchto ľahkých užitkových e, vozidiel. Naopak, myslím si, že by sme mali konať a mali by sme e, vlastne tu vytvoriť tú paralelu aj s osobnými vozidlami. Ako už veľakrát bolo povedané, E, dejiny automobilizmu ukazujú, dokazujú, že e, schopnosť inovovať je tam veľmi e, výrazná a netreba na to zabúdať. Napríklad, možno, že toto nariadenie už až, až príliš neskoro prichádza v Číne, napríklad podiel na trhu je lepší. Vidíme, že aj z Číny vlastne máme veľa objednávok viac objednávok. E, takže som tomto nás možno trochu predstihli, treba na to zareagovať a treba využiť možnosti inovácií, ktoré už máme v dispozícii v sektore e, automobilov. Potrebujeme mať viac inovácie, čistejšie automobily a musíme tieto ambiciozne ciele si e, ponechať do budúcna. Musíme e, dosiahnuť to, že náš e, automobilový sektor bude vlastne za pár rokov celkom obnovený. Slyš. Ďakujem srdečne. E, Langen, ešte raz, pán Langen. E, áno, chvíľočku. Ďakujem pekne za diskusiu. Na konci týždňa predložím správu, potom môže ísť na preklad. Dôležité je to, čo tu zaznelo. E, návrh, ktorý podporil inováciu, to bol návrh v oblasti osobných vozidiel a preto to musíme zohľadniť aj pri ďalších prácach. Ďakujem pekne, ďakujem aj tlmočníkom, že nám pomohli takto načas. Ospravedlňujem sa, že sme vynimočne troška to predložili. Ďakujem pekne, vidíme sa neskôr.